Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me welcome to the European Parliament. Dobrý deň, vítajte v Európskom parlamente. Vítam medzi nami eh, vlastne zastupcov eh, talianského predsedníctva na vysokej úrovni, pani Frederiku Guidi, eh, ministerku hospodárskeho rozvoja a pána Antonella Giacomelliho, Eh, štátneho tajomníka na eh, eh, štátneho tajomníka pre telekomunikácie. Ak smiem povedať ne, nejakých pár slov o našich hostiach, pani Federica Guidi, ministerka Eh, študovala právo na Modenskej univerzite a má bohaté skúsenosti eh, s podnikateľstvom už od začiatku svojho eh, profesionálneho života. Uh, bola aj predsedničkou eh, Ducati Energia Boloni a mala aj eh, mnohé ďalšie eh, veľmi zodpovedné úlohy a posty. Takže, pani ministerka, keby ste mohli sa s nami podeliť ako zastupkynia talianského predsedníctva, o vaše e, plány na budúce 4 mesiace. Je to pre nás veľmi dôležitá téma. Ide o teda e, podporu e, priemyslu v EÚ, novú priemyselnú politiku. Myslíme si, že treba naozaj pokračovať v tom, čo začal zástupca komisie pre túto oblasť, ktorý tiež, pochádzal z eh, Talianska. Ďakujem pekne, pán predseda, pani, pod, pani podpredsednička, vážení eh, kolegovia. Myslím, eh, že teraz by som rada prešla do talianského jazyka. Ďakujem teda váš, eh, vážený pán predseda Puzek, eh, vážení poslanci. Veľmi rada sa dnes zúčastňujem tohto vypočutia. Ehm, Takým témam, ktoré sa týkajú kompetencií môjho ministerstva. A rada by som vám predložila základné línie pôsobenia v oblasti energetiky a konkurencie, schopnosti telekomunikácií, digitálneho trhu a tomu sa bude venovať štátny tajomník Giacomelli. Skôr než pôjdem k detailom, tak niekoľko úvodných úvah. Rada by som zdôraznila, že sa vždy budeme snažiť maxima, o maximálne úsilie, aby sme naše úsilie sústredili na vytvorenie veľmi ambiciozného programu sústrediť sa na budúce roky e, a výsledky prác predchádzajúcich predsedníce, ako aj spoluprácu pre budúcich 18 mesiacov. Teraz sa nachádzame vo veľmi zložitom období, uvedomujeme si aj pre EÚ, pretože vychádzame z mnohých rokov recesie. Ekonomický rast a zamestnanosť sú prioritou nášho predsedníctva, aby sme dosiahli tento cieľ a posilnili konkurencieschopnosť európskej ekonomiky v energetike a v priemysle. To všetko bude zohrávať významnú úlohu. Teraz priority e, v oblasti energetiky a konkurencieschopnosti. Júnová rada stanovila energetiku e, ako jednu z piatich priorit Vieme, že ide o obdobie e, veľkých ťažkých výzev a keď e, vidíme ukrajinskú krízu, tak e, chápeme, že ciele energetickej bezpečnosti, zníženia emisí, a tiež plnú integráciu európskych energetických trhov. Zdieľame s parlamentom aj tú významnú legislatívnu smernicu o posudzovaní vplyvov zmeny využitia pôdy. Už za gréckého predsedníctva sa podarilo dosiahnuť cieľ a my sa zavedzujeme postupovať a viesť neformálny dialog. Pokiaľ ide o politické priority, chceme sa v oktobri na rade dosiahnuť, dosiahnuť dohodu v oblasti e, klímy a energetiky pre roky, do roku 2030. Rovnako sa budú konať spoločné stretnutia ministrov e, energetiky, životného prostredia. A to bude 6. oktobra v Miláne. A to bude príležitosť na prvú výmenu názorov o oznámení komisie o energetickej účinnosti z 23. júla kde sa stanovuje zníženie energetickej spotreby o 30 do roku 2030 pre celú EÚ Takýmto spôsobom by sa doplnil celý balíček do roku 2030. Rokovania sú ťažké, ale ide aj o pokus priblížiť veľmi ambiciózne e, ciele, ktoré vyjadril aj Európsky parlament. Energetické úspory spolu ako obnoviteľné energie to sú kľúčové faktory v boji proti klimatickým zmenám. Podľa nás nemôžeme mať jediný recept a postupy pre všetkých musíme brať do úvahy špecifika členských štátov, technologický rozvoj, technologickú neutralitu a tak ďalej. A musíme sledovať aj vývoj v priemyselnom či iných sektoroch. Veríme, že Európsky parlament bude konštruktívny v tejto diskusii, aby sme dosiahli naše ambiciozne ciele. Medzinárodná kríza na, v Líbii, v Ukrajine poukázali na e, veľký dopad dodávok energií a na bezpečnosť EÚ v tejto oblasti. V, eh, v Ríme na začiatku mája bolo ministerské stretnutie spolu G7 k tejto problematike a urobili sme aj eh, riskovú alebo riziko analýzu rizik tejto situácie a tejto stratégie, aby sme dali okamžitú odpoveď na túto situáciu. V júni talianská, eh, talianské predsedníctvo začalo s diskusiou, aby stanovila konkrétne opatrenia, ktoré by mali prispieť k väčšej energetickej bezpečnosti zo stredno- a dlhodobého hľadiska. A výsledky rokovaní sa potom postupia na e, oktobrovú Európsku radu. Využívanie obnoviteľných energií, energetická účinnosť, e, E, majú za cieľ znížiť e, závislosť EÚ od dovozu e, energií. Musíme zabezpečiť dostatočné zabezpečovanie plynom celú Európu. Produkcia hydrokarburantov a teda pôvodných starých fosílnych palív, to všetko vplýva na súčasnú situáciu je potrebné zrealizovať infraštruktúry v spoločnom záujme prepojenie sever-juh. Veríme, že Európa prinesie e, pozitívne body pre rozvoj trhu s tekutým plynom. Talianské predsedníctvo e, sa zhodlo s komisiou na tom, že je potrebné rozvíjať eurostredomorské vzťahy. Zorganizujeme 19. novembra v Ríme konferenciu na vysokej úrovni o energetickom stredomorskom partnerstve. Je to veľmi dôležité pre obe, e, obe strany Stredomoria a tiež to prispeje k energetickej bezpečnosti EÚ. Naše úsilie by bolo e, len čiastkové, keby sme nedoplnili alebo nedokončili náš vnútorný energetický trh. Navrhneme e, v rade v 9. decembra prijatie textu záverov e, v tejto problematike. Tieto závery budú vychádzať z očakávaného oznámenia Komisie o vnútornom trhu. Budeme hodnotiť aj vykonanú prácu z predchádzajúceho volebného obdobia o správnom fungovaní vnútorného energetického trhu, kde je jasná aktívna účasť spotrebiteľov na elektrickom trhu, a to aj využívaním inteligentných technológií v rade sa snažíme stanoviť tie oblasti, kde ešte treba veci dokončiť a na doplnenie vnútorného trhu, či už ide o fyzické infraštruktúry alebo spoločné normy. Bude potrebné zvýšiť e, prepojenie a reverzný tok, využívať siete ten E a tiež mechanizmus na prepojenie Európy kde Európa bude použ- využije viac ako 5 miliard eur na e, investovanie do energetických e, infraštruktúr v budúcich 7 rokoch, na realizáciu 200 miliard investícií do energetických infraštruktúr, ktoré Európa potrebuje, bude potrebné preštudovať aj možnosť mobilizácie ďalších fondov, či už verejných alebo súkromných. Chceme zvýšiť medzihraničnú výmenu energií aby sme odpovedali čo e, najlepšie a najúčinnejšie na potreby. Potrebujeme užšiu regionálnu spoluprácu. Priority nášho programu a predsedníctva v oblasti konkurencie, schopnosti a priemyselnej politiky vychádza to zo záverov e, marcovej a júnovej Európskej rady. Hlavné ciele sa točia okolo posilnenia riadenia priemyselnej politiky a integrácie priemyselnej politiky do všetkých politík EÚ, ktoré majú vplyv na konkurencie e, schopnosť tzv. mainstreaming. Tieto dve témy sme riešili už v júli pri príležitosti neformálnej milánskej schôdze a tam sme dosiahli tri významné výsledky, pokiaľ ide o politické ciele, posilnenie riadenia, priemyselnej politiky a mainstreamingu. Niektorí ministri sa vyjadrili e, v prospech politického cieľa e, vytvoriť hodnotenie priemyselného sektoru, ktorý by mal predstavovať 20 európskeho HDP do roku 2020. Podporujeme diskusiu, aby e, sa rozvíjal program Stratégie Európa 2020 na milánskom stretnutí sa tiež e, získal široký konsenzus ministrov priemyslu, aby sa skupina konkurencieschopnosť a ekonomický rast zmenila na stabilnú skupinu na najvyššej úrovni a už má stanovený program na 18 mesiacov. Talianské predsedníctvo bude pokračovať v tejto diskusii. Ďalší cieľ konkrétne pôsobenie v rámci mainstreamingu, kde priemyselné priority sa budú chápať ako kľúčové, e, ktoré majú dopad na konkurencieschopnosť Európy. Už v Miláne e, sa spomenuli viaceré hypotézy, uvažovalo sa aj o sektorovom prístupe, ktoré bude zároveň brať do úvahy aj e, rozmery firiem. Za posledné dva roky v oblasti mainstreamingu sa urobili rôzne opatrenia v komisii, aby sme vytvorili základ pre metodológiu aplikovateľnú pre všetkých. V Miláne sa dosiahla takmer jednomyselnosť, pokiaľ ide o dopadu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu na eh, nedávne politike, politiky pre energiu a klímu a tiež sa diskutovalo o e, priemyselných sektoroch, e, ktoré majú vysoké, vysokú spotrebu energie. Vyhodnotenie kumulatívnych nákladov v niektorých sektoroch e, a tiež revízia, ktorá prebieha v niektorých sektoroch, vychádza z inteligentnej regulácie. Talianské predsedníctvo si želá výsledky, a ciele a cestovnú mapu tak, ako to stanovili e, výsledky a závery Európskej rady. Máme príležitosť, aby sme prijali aj všeobecnejšie závery v priemyselnej politiky na základe strategického programu pre budúcnosť únie a tiež e, revíziu stratégie 2020. Ďalšie významné priority politiky v prospech MSP. Decembrová rada má naplánované poprvýkrát prezentáciu výročnej správy o Envoys of Small Business Act. Chceme podporiť politickú diskusiu o tomto programe aby sme poskytli komisii vstupné informácie potrebné pre revíziu tohto nástroja v roku 2015 chceme podporiť európsku priemyselnú politiku, ktorá e, vytvorí z tohto sektoru sektor produktívny, aby sme mali aktérov, ktorí budú zhodnocovať naše možnosti, budú schopní čeliť prekážkám a ktorí budú schopní vyrovnať eventuálne mm, slabé body v našej produkcii. Talianské predsedníctvo na začiatku oktobra príjme v Neapoli tretie výročné stretnutie MSP, kde budú e, predstavení zastupcovia e, európskych vlád, ale aj malých a stredných podnikov, e, podnikateľského prostredia, akademického sveta, a budeme hovoriť o Small Business Act. Ďakujem vám za vašu pozornosť a ostávam k dispozícii, aby som odpovedala na vaše eventuálne otázky. Thank you very much, um, Madam Minister. I haven't mentioned... Ďakujem pekne, pani ministerka. Áno, energetika je veľmi dôležitá časť eh, vašej eh, práce Takže e, oblasť energetiky, to je veľmi dôležité. A teraz by sme prešli k oblasti telekomunikácií. Pán Antonello Giacomelli, štátny tajomník pre telekomunikácie, profesionálny e, žurnalista s veľkými skúsenosťami v oblasti vysielania, ale takisto bol aj e, viedol, viedol mesto Prato a ehm, teraz silne e, pôsobil v oblasti e, energetiky a e, sieti. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Žiaľ, nebol som starostom, ale iba zástupcom starostu v mojom meste. Ale ďakujem za tento kompliment. Ďakujem za možnosť e, vyjadriť sa v mene talianského predsedníctva k prioritám v sektore telekomunikácií počas e, talianského predsedníctva. Rozvoj eh, eh, telekomunikácie je veľmi dôležitý pre rast a zamestnanosť v Európe. Eh, v Európskom parlamente sme prednedávnom sa tiež zaoberali touto témou. A to, že tu nemáme celoeurópsky prístup, predstavuje škodu v rozmedzi 4 HDP EU. Takže e, vnútorný e, digitálny trh EÚ by predstavoval 500 e, miliard eur do roku 2020, z ktorých by profitovali firmy a obyvateľia EÚ. Takže to je to najdôležitejšie, som chcel povedať. Tá jednotný európsky trh v tejto oblasti, to by mal byť našim cieľom. Ale okrem toho máme ešte aj ambíciu, aby z Európy sa stal stal politický inštitucionálny subjekt, ktorý e, vie e, e, vytvárať spoločné digitálne politiky, naozaj jednotné prístupy. Aj o tomto hovoril e, e, premiér Renzi na konferencii Digital e, Venice, Digital Single Market, otázka bezpečnosti, prístup k internetu pre všetkých. To sú veľmi dôležité témy, ktorými sa chceme zaoberať k jednotnému digitálnemu trhu. Tu samozrejme prioritou je téma neutrality sieti tento, táto téma e, prešla hlbokou evolúciou, odkedy sme sa s ňou začali zaoberať. E, USA otvorilo cestu e, niečomu, čo e, skutočne začína byť e, reálne, že by e, sa telekomunikačné giganty a iné veľké firmy naozaj mohli, mohli, mohli, mohli dohodnúť a internet by sa obmedzil iba na niečo, čo je prístupné iba pre veľké firmy na zvyšovanie ich ziskov. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby tu bola zachovaná sieťová neutralita a aby sme zohľadnili všetkých protagonistov a ich záujmy. Je dôležité, aby tu nebola, e, nebola iba e, komerčná vízia siete, ale aby inštitúcie a aj e, schopnosť vlád na medzinárodnej úrovni bola taká, že sa im podarí ochrániť sieť takú, ako ju poznáme, ako miesto slobody, príležitosti, nerozdelený priestor, ktorý e, bude schopný zabezpečiť bezpečnosť jednotlivcov, ale aj e, e, zabezpečiť bezpečné obchodovanie. Takže treba sa naozaj vyhnúť tomu, aby dohody medzi gigantami v tejto oblasti sa vytvorí, aby, sa, aby to viedlo k tomu, že sa tu vytvorí finančná bariéra ktorá e, znemožní tomu, aby internet bol e, sieťou príležitostí. Ďalšou dôležitou témou pre nás je roaming. Aj parlament tu vydal jasný signál v tejto oblasti. Myslím, že e, v tejto sfére je dôležité spomenúť aj možnosť odstrániť to, čo občania vnímajú ako nielen virtuálnu bariéru pre komunikáciu v Európe. Treba však e, zachovať, aj niektoré krajiny to zdôraznili, e, e, to, čo zainvestovali niektoré firmy do infraštruktúry. Treba im zabezpečiť návratnosť ich investícií. Takže určite sa budeme sústrediť aj na túto tému a z tohto pohľadu na poslednej rade sa e, e, odohrala veľmi dôležitá diskusia, boli tam veľmi odlišné názory jednotlivých e, vlád, avšak všetky sú si vedome toho, že treba urobiť spoločný zásadný krok v tejto oblasti. A teda členské štáty sú otvorené strategickej spolupráci, aj e, operatívnej, možno postupnej, ale ide o to, aby sa vytvoril, e, vytvoril takéto vzťahy. No a my sa snažíme e, venovať téme internetovej governance tak, aby sme zainteresovali všetky dôležité strany treba, eh, aby aj na medzinárodnej úrovni eh, sme sa snažili o to, aby Európa mala eh, vhodnú váhu, vhodnú úlohu. V Miláne sa bude konať 2. a 3. októbra konferencia na túto tému. My si myslíme, že e, model e, e, viacerých zainteresovaných stran, to je to, o čo, o čo nám ide. Sieť by mala združovať naozaj veľmi veľa protagonistov, mala by byť slobodná, otvorená. Avšak po, treba, treba po zmene pozície USA treba pracovať naozaj na zjednotení nášho úsilia. A je teda potrebné, aby Európa mala jednotné stanovisko e, z oči voči USA. Takže e, to je naozaj veľmi dôležité, aby sme e, uspeli. A týmito slovami by som môj vstup uzavrel. Dúfam, že zo strany Európskeho parlamentu a jeho výboru zodpovedného za túto oblasť Eh, zažijeme to, že sa bude veľmi zasadzovať eh, tiež za dosiahnutie týchto cieľov, tak aby eh, sme to zaznamenali úspech, ktorý by bol naozaj signálom toho, že Európska únia je schopná byť naozaj veľmi dôležitým aktérom v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán štátny tajomník. Teraz by sme prešli k vystúpeniam zo strany poslancov dve e, e, minúty e, budú mať rečnícky čas zástupcovia politických skupín a koordinátori. Pán Tajani, ďakujeme veľmi pekne. Ocenili sme pozíciu talianského predsedníctva, zvlášť pretože je potrebné implementovať rozhodnutia rady z marca 2014 Eh, týkajúce sa Industrial Compact. Je to veľmi dôležité pre eh, Európsku ľudovú stranu. Pre nás je dôležité docieliť eh, toto percent, tento podiel 20%, aby sme tu mali naozaj európsky, posledne európskeho priemyslu a dosiahli náš cieľ, ktorý sme si stanovili. Nie je možné robiť priemyselnú politiku, pokiaľ sa nebudeme snažiť znižovať náklady na e, energetiku, máme tu ukrajinskú krízu, e, situáciu e, v severnej Afrike. Je teda potrebné veľmi rýchlo uzavrieť konflikty, ku ktorým došlo, ktoré sa tu otvorili. Talianská vláda sa snaží zaobrať témami ako uhlíka, ale treba naozaj sa snažiť dosahovať ciele, ktoré sú dosiahnutelné v oblasti boja proti klimatickým zmenám a nie iba príjmať politiky, ktoré ohrozujú podnikateľské prostredie. Súhlasím s tým, čo povedal pán Giacomelli eh, v súvislosti s jednotným digitálnym trhom, ktorý predstavuje nástroj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti schopnosti Eh, aj nášho priemyslu. Chcem sa spýtať, či sú iniciatívy, ktoré by mohli zabezpečiť aj konkurencieschopnosť digitálneho trhu a eh, teda eh, posilniť pozíciu európskych firiem z oči voči veľkým americkým a napríklad japonským gigantom. A je potrebné, aby sme tu mali screening Um, každého možného rozhodnutia, či uh, dospeje k pozitívnym alebo negatívnym uh, reálnym uh, efektom. Myslím, že je veľmi dôležité posilniť aj ďalej Radu pre konkurencieschopnosť. Potrebujeme vytvoriť naozaj snú radu pre priemysel, ktorá by bola podobne silná ako rada ECOFIN a potom je to veľmi dôležitá téma prístupu firiem k úverom. Je to obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky. Tu potrebujeme e, silnejšie e, kroky. Žiaľ Bohu, v e, návrhoch rady sa spomína škrtanie práve v oblasti politiky na podporu malých a stredných podnikov. Dnes výbor hlasoval za zvýšenie financovania eh, pre podnikov, pre reálnu ekonomiku. Chceme ju eh, podporiť. Nemôžeme eh, sa snažiť vysť krízy, keď budeme penalizovať reálnu ekonomiku. A ja teda dúfam, že talianské predsedníctvo sa silne zasadí za podporu reálnej ekonomiky aj takýmito možnosťami. Bez malých a stredných podnikov nemôžeme výsť z krízy a nemôžeme vytvoriť e, sociálne e, trhové e, hospodárstvo, v ktoré všetci veríme. Ďakujem. A teraz pani podpredsednička našho výboru, pani to, ja. Ďakujem zástupcom talianského predsedníctva za ich prítomnosť, aj za ich uvedenie a že môžeme urobiť aj úprimné vyhodnotenie týchto úvodných slov a ďakujeme aj za to, že sú ochotní diskutovať a spolupracovať s Európskym parlamentom počas celého predsedníctva, aby e, sa jednotlivé otvorené témy mohli posunúť ďalej a posilnili sa naše politiky. Obmedzím sa na otázky adresované na e, pani Guidi. Niektoré poznámky a niektoré úvohy súvisiace s týmto parlamentom. Všetci chceme, aby sa priemysel rozvíjal, ale na európskej úrovni potrebujeme lepšie nástroje pre riadenie. Myšlienka Európskej rady pre priemysel už existuje dlho, pretože zdá sa, že v rámci rady konkurencie schopnosti priemyselná politika je ako keby obmedzená. Konkurencie schopnosť je určitá podmienka, ale my potrebujeme tú priemyselnú politiku a keď vychádzame z tých úvah a výsledkov prác skupín na najvyššej úrovni, tak tá samotná politika hospodárskej súťaže potrebuje akúsi revíziu, pretože aj v rámci EÚ máme extrémnu konkurenciu, ktorá síce zabezpečuje ekonomický rast, ale my by sme sa mali eh, viacej zamerať na tú externú eh, konkurenciu a hospodárskú súťaž. Pozrieme sa napríklad na oceliarský priemysel a tak ďalej. Takže potrebujeme iný rámec. Takže treba sa venovať týmto témam a k cieľom 20 HDP a tak ďalej. Stále sa hovorilo o spoločných zdieľaných cieľoch, ale potrebujeme aj nástroje, ktoré budú adaptované a ktoré budú veľmi konkrétne. Ja e, dôverujem, že talianské predsedníctvo bude konkrétne pristupovať k týmto cieľom. Málo slov, málo, ale jasných konkrétnych cieľov. Už sme aj hovorili o prístupe e, k úverom a k financiám pre firmy EIB a ďalšie inštitúcie a to, čo majú robiť malé firmy, a aby peniaze išli do priemyslu k firmám, investície, nie len úvery, ale kde sú vlastne tie peniaze verejné alebo súkromné, kde sú, akým spôsobom sa investujú verejné financie v mestách a tak ďalej. Potrebujeme verejné aj súkromné investície do výskumu, vývoja. Časť investícií e, treba nájsť, veríme v Junckerov plán, uvidíme, ako sa zrealizuje. A áno, pokiaľ ide o možnosť využívania nástrojov pakového efektu, ktoré sme vytvorili, ale len veľmi, veľmi skromne sa aplikujú. Hovorí sa o bilancii týchto nástrojov aby sme nejakým spôsobom súkromný kapitál vyhľadali a podnetili, preto, pretože musí niekde existovať, aby sa využíval výskum, vývoj, veľmi málo v Európe a potom nemáme dostatočné výsledky. Aj tu by talianské predsedníctvo e, sa malo e, zamerať aby sme urobili krok vpred, posunuli Európu aj v rámci horizontu 2020 Máme politiku vedeckého výskumu. To je všetko a ďakujem za trpezlivosť. Eh, Madame Patricia Toja. Eh, ďakujem pekne, pani Toja. A teraz dostane slovo pán Grbarčík v mene ECR. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Môžem hovoriť môjim materinským jazykom? E, e, Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, vážení ministri, najprv by som sa vám chcel poďakovať za skutočne rozsiahle informácie, ktoré ste nám poskytli a chcel by som vám pre všetkým popriať veľa úspechov počas vašej práce, počas predsedníctva. Spomínali ste tému znižovania emisí uhlíka. Hovorili ste potom o stratégii do roku 2030 a príslušných krokoch. Spomínali ste niektoré ďalšie témy. Mne by zaujímalo, aká je odpoveď na dekarbonizáciu Zdá sa, že odpovedou bol plyn z Ruska alebo z Líbie. A dovolte, aby som uprel vašu pozornosť na extrémnu nestabilitu, ktorá sa vyskytuje v týchto krajinách a v týchto regiónoch. To si musíme uvedomiť. A to je zásadné z toho hľadiska, že sa do Európy samozrejme blíži zima. To znamená, že ak by sme sa rozhodli pre líbísky plyn, alebo teda širšie povedané plyn z Afriky, musíme si uvedomiť, aké politické problémy to prinášalo. To znamená, že vystáva tu otázka, ako postupovať, ako riešiť problémy, s ktorými je konfrontovaná naša ekonomika, musíme si uvedomiť, že nie sme konkurencieschopní v porovnaní s našimi priateľmi na druhej strane Atlantiku. To znamená, že ide o to, že ak do akej miery môžeme využívať také riešenia, ako je teda ten spomínaný plyn z Afriky. To znamená, že ak chceme posilniť našu konkurencieschopnosť e, prosím som takéhoto plynu, mňa by zaujímal váš názor na pridlicový plyn a fracking a tieto témy, aké sú možnosti na využívanie bridlicového plynu. Takže ako sa stavíte k tejto téme? Vidíte v tom perspektívu? Prikladáte tomu nejakú dôležitosť? No a pokiaľ ide o trh s informačnými technológiami a príslušnými službami, spomínali ste tu eh, pán minister, viaceré témy. Spomínali ste riadenie internetu mimo iného. A ak dovolíte, aby som chcel načrtnúť jednu tému. V predchádzajúcom volebnom období tohoto parlamentu sme hovorili o doho- dohode akta. Viedlo to k určitým kontroverzným reakciám na úrovni aj tohoto parlamentu. Takže ja by som chcel poprosiť, mohli by ste nám povedať, aké kroky si viete predstaviť v oblasti riadenia internetu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Petersen, podpredseda nášho výboru za ALDE. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za túto príležitosť, že môžeme viesť diskusiu s talianským predsedníctvom. Musím povedať, že som veľmi rád, že som si mal vypočuť vaše komentáre a príspevky, nie len pokiaľ ide o témy, ktoré súvisia s internetom, a ide tu aj o roaming a riadenie internetu. A Mňa zaujali aj také témy, ako spomínaná sieťová neutralita. Myslím si, že je pre nás veľmi dôležité myslieť na to, že internet bol vytvorený ako otvorená platforma a musíme si uvedomiť, že je tu veľké úsilie zachovať to ako otvorenú platformu, preto uznávame toto úsilie a chcel by sa poprosiť, aby ste mysleli na toto úsilie, na to, tento boj, takže posilnite vaše snahy tam, kde je to len možné, aby sa to podarilo zachovať ako otvornú platformu. Dobre, a teraz moje otázky, ktoré by som vám chcel položiť, sa týkajú sektoru energetiky. Spomínali ste skutočne veľmi zaujímavé a dobré veci, ktoré sa týkajú témy obnoviteľných zdrojov energií. Hovoríte o tom, že je dôležité zvýšiť energetickú účinnosť. Avšak, ak je to možné, ja by som bol rád, keby ste boli takí konkrétnejší. Čo to, čo to znamená, čo to prináša, pokiaľ ide o špecifické ciele? Akým spôsobom chcete viesť tieto diskusie v najbližších mesiacoch? budete sa snažiť presadzovať ešte ambicioznejšie ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov, budete vyviať tlak na to, aby to boli ambicioznejšie ciele v oblasti energetickej účinnosti. Ja viem, že tá úloha je zložitá, ale je veľmi dôležité, aby sme aspoň mali určitý prehľad o tom, čo sa chce, čo chce dosiahnuť e, talianské predsedníctvo, kam nás vedete. Ďakujem pekne ešte raz za túto možnosť viesť diskusie. Ďakujem. Thank you very much, colleague. Ďakujem pekne pán kolega. Teraz pani López menia GUE, nech sa páči. Ah, Dobré popoludne, ďakujem, že ste dnes medzi nami. Stanovili ste si ambiciozne ciele, ale skutočnosť ide iným smerom. Bude ťažké dosiahnuť cieľ 20 HDP pre priemysel keď zaznamenávam, že v kríze práve toto HDP bolo znížené a rozpočet určený na reindustrializáciu je nepostačujúci. A videli sme to, ako tento plán vlastne nie je dostatočne finančne pokrytý. Priemyselná politika, ale zdá sa, že ide v protismere, iným smerom hlavne v niektorých krajinách – pretože tí vlastne len odstraňovali priemysel a práve e, teda nesnažili sa o rozvoj silného priemyslu. Potrebujeme investícia, infraštruktúry, áno, ale musia byť verejné, vzhľadom neexistujú iné investície. Verejný sektor musí e, rozvíjať práve túto situáciu investícií do infraštruktúr a potrebujeme niečo, čo sa tu nepovedalo a to je fiškálna harmonizácia pre firmy, lebo inak cieľ ekonomického rastu a zamestnanosti len veľmi ťažko dosiahneme. Jedine, že by pracovné miesta, ktoré sa budú vytvárať hlavne na juhu Európy, budú nízkej kvality pre nízko kvalifikovaných a budú zvyšovať už tak polutovania hodnej úrovne e, nerovnosti, nezamestnanosti a chudoby medzi občanmi EÚ. Pokiaľ ide o energetiku a nižšie emisie uhlíka, potrebujeme udržateľnú priemyselnú politiku. Príklad. Jedna španielská firma v Agais e, táto firma e, bola čiastočne vytvorená z európskych fondov a ona e, využíva alebo premienia e, zvyšky uhlíka a mm, fosílnych palív na e, obnoviteľné zdroje energií. Španielská vláda si ale bohužiaľ nestanovila obnoviteľné zdroje ako prioritný cieľ. Ako Európa dosiahne, aby členské štáty si stanovili ako svoju prioritu obnoviteľné zdroje energii. Firmy ako táto, tieto by sme mali podporovať v Európe, ktoré vytvárajú kvalitné pracovné miesta pre vysoko kvalifikovaných zamestnancov, firmy, ktoré sú udržateľné a obnoviteľné. A bolo by veľmi pozitívne, keby tento výbor, ako aj talianské predsedníctvo, na budúcich 18 mesiacov E, keďže sa bude spoločne postupovať, bolo by pozitívne, aby nezabudli na návrh reindustrializácie Európy v spolupráci s Etukom, kde sa hovorí, že sa môžu vytvoriť milióny pracovných miest, keď sa naplánujú na 10 rokov a keď budeme uvažovať o udržateľne sa rozvíjajúcom priemysle. Ďakujem pekne. Teraz za zelených pán Eriksson. nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som sa najprv poďakovať zástupcom talianského predsedníctva. Ďakujem pekne za to, že ste nám prezentovali vaše priority, že ste prišli medzi nás. Myslím si, že tieto témy, o ktorých ste hovorili, sú veľmi dôležité. Ide o energetickú bezpečnosť a potom predovšetkým veci, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov, Chcel by som povedať, že bolo by ešte lepšie, keby ste mohli odprezentovať nejaké konkrétne kroky, ktoré sa týkajú energetickej bezpečnosti. Teraz tu vidíme jasné problémy týkajúce sa Európy. Ide o to, ako vykonať tieto kroky, ako postupovať, čo môže vykonať Európska únia na to, aby pomohla jednotlivým členským štátom EÚ, aby zvýšili mieru energetickej bezpečnosti, aby mohli podporiť obnoviteľné zdroje energie lepším spôsobom ako teraz, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovili. Ešte by som chcel dať jednu vec a síce bol by som rád, keby jedna z priorít bol boj, boj proti korupcii. Totižto korupcia je pravdepodobne jedna z tém, ktorou sa budeme musieť zaoberať v najbližších rokoch v Európe, ak chceme dosiahnuť lepší ekonomický rozvoj. A myslím, že nikto nie je na to povolnejšie ako Taliansko, aby nám ukázalo, ako máme postupovať boj proti korupcii. Ďakujem. Ďakujem. Pekne a teraz pán Tamburáno za AFD. Ďakujem pekne, pani ministerka, ďakujeme vám za váš eh, pekný eh, prejav, ale eh, energetická bezpečnosť treba tu mať na pamäti do 31. júla. Renciho vláda jednej čínskej firme naozaj umožnila nákup E, teda strategický vstup na e, e, trh v Taliansku. Čínska vláda týmto bude mať silnú, silné právo veta nielen na talianských, teda v talianských sieťach, ale aj v Kaspickom mori, aj v Severnej Afrike bude mať strategický vplyv. Toto sa udialo bez adekvátneho informovania občanov v eh, prázdninovom období a eh, bol teda obchádza 2,1 miliard eur. Takto sa rozpredávajú strategické, eh, takto sa rozpredáva strategický národný majetok a teda aj európsky majetok. Teraz toto bude v časti v rukách e, vlády, ktorá nespadá, e, nepochádza z Európskej únie. Ešte by som chcel povedať k e, obnoviteľným zdrojom energií, že Renciho vláda prednedávnom prijala zákon, ktorá, ktorý zdaňuje vytváranie energie pomocou fotovoltaických článkov a takisto sa znižuje návrat investícií v tejto oblasti. E, odkedy Montyho vláda e, zdanila fotovoltaické články, e, oblasť obnoviteľných zdrojov energie v Taliansku je v kríze, teraz sa situácia ešte zhoršila. Rodiny, ktoré investovali do obnoviteľných zdrojov energie, ako sa majú zmieriť s tým, že vlády síce hovoria o obnoviteľných zdrojoch a o ich e, podpore, ale realita je úplne iná. Ďakujem. For your intervention. Ďakujem pekne za toto vystúpenie. A teraz by som vás požiadal, pani ministerka a pán štátny tajomník, keby ste mohli zodpovedať prvé kolo otázov. Nech sa páči. Grazie, signor presidente. Allora... Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť odpovedať na každú otázku, dúfam stručne. Pán poslanec Tajany, ja e, samozrejme e, zdieľam to, že e, ako predsedníctvo budeme sa snažiť vychádzať z odporúčaní rady z jary tohto roka. Budeme naďalej hľadať dialog v oblasti konvergencie Nemal by to byť samozrejme eh, eh, záväzný cieľ, ale niečo, eh, o čo sa všetci snažíme, je tu teda diskusia na túto tému, ale samozrejme je citlivá, nie je tam jednomyselnosť ešte zatiaľ. Pokiaľ ide však o predsedníctvo, cieľ 20 je návrhom, ktorý naďalej zdieľame a podporujeme. Pokiaľ ide o energetické e, e, e, náklady a znižovanie uhlíkovej stopy, zdieľame ciele ako tých 40 a 27 obnoviteľných zdrojov ale bola prezentovaná e, e, správa o energetickej efektivite. Tam sa spomínajú nové e, ciele, navrhuje sa tam 30 od roku 2030. Myslím si, že ako predsedníctvo budeme zdieľať takéto úsilie, budeme sa snažiť, aby sme dobre sa snažili zosúľadiť tieto tri dôležité ciele. Ale samozrejme, očakávame aj, že Komisia e, vypracuje návrh e, týkajúci sa e, jednotlivých sektorov, kde je teda potrebné ktoré trpia teda silnou, silným tlakom z oblasti konkurencie schopnosti a ako by sa mohlo toto bremeno nejako viac prerozdeliť. Pani ja by som chcela povedať, že teda ďakujem aj greckému predsedníctvu za to, že už e, začalo prácu e, v tej oblasti, ktorú ste spomenuli. Mali sme pri v Miláne neformálnu radu. Tam sme dospeli k e, jasnej zhode o zlepšení riadenia, odvlášť pokiaľ ide o radu pre konkurencieschopnosť. Zhodnotíme aj e, možnosť posilnenia skupín na vysokej úrovni. Našim cieľom by bol teda technický nástroj e, hodnotenia dopadu a e, teda mainstreaming dopadu normatívnych balíčkov, takých dôležitých ako tých, ktoré sa týkajú energetiky a infraštruktúry, ktorá je dôležitá na makro- a mikroekonomickej úrovni. Hovorili ste aj vy o ciele 20 e, Tu len zopakujem to, čo som povedala e, pánovi poslancovi Tajanimu. Malé a stredné podniky, myslím, že ako predsedníctvo samozrejme by sme sa mali snažiť e, naďalej podporovať úvahy o tom, ako zlepšiť prístup k úverom. Mali by sa snažiť aby sa e, zvýšil e, objem, aby sa zvýšila možnosť rastu pre malé a stredné podniky. Súhlasím s vami, niektoré nástroje tu už sú, ale napríklad e, keď zoberieme do váhy EMAP a iné nástroje, ktoré sa môžu využiť, budeme sa snažiť čo najviac stimulovať využívanie záruk ako faktorov, ktoré môžu mať multiplikačný efekt pre investície. A teraz e, e, poslanec Igor, Gorbacetičovi by som chcela e, na jeho otázku k znižovaniu emisí uhlíka povedať, že budeme samozrejme plne podporovať cieľ v tejto oblasti. Samozrejme, v určitej prechodnej dobe Európa bude potrebovať ešte zásoby plynu Eh, máme tu geopolitické eh, okolnosti, eh, ktoré sú znepokojujúce, ako ste povedali. Na európskej úrovni sa budeme snažiť o maximálnu bezpečnosť dodávok a aj maximálnu možnú mieru zásob a tam, kde by to bolo možné, treba aj podporiť e, prepojenie, e, budovať mechanizmy reverse flow a takisto treba aj posilňovať infraštruktúry, zlepšovať e, ich, obzvlášť pokiaľ ide o teda plyn, a to, kde je plyn veľmi dôležitý Bridlicový plyn, ktorý ste spomenuli, myslím si, že e, každý členský štát e, by mal e, autonómne zhodnotiť, a aké možnosti má, ako ich chce zhodno, zhodnotiť a treba samozrejme plne rešpektovať aj zákony na ochranu životného prostredia. Každý členský štát by mal mať možnosť e, si vytvoriť svoj vlastný energetický mix podľa svojich e, potrieb. Pán poslanec Petersen. Myslím, že v časti som už odpovedala. Pokiaľ ide o ciele e, obnoviteľných zdrojov, energetickú efektivitu, samozrejme zdieľame ciele, ktoré už e, na stole sú, 40 CO2, 20 obnoviteľných zdrojov, e, energetická efektivita 30 Samozrejme, budeme podporovať tieto ciele a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa naozaj snažili o dobrú mediáciu, aby takéto e, ciele, takéto výzvy sa nám podarilo zrealizovať. Vyžaduje si to ešte určitú e, mieru mediácie. A pani López, myslím, že v časti som aj vám už odpovedala Možno ešte teda eh, fiskálna harmonizácia. Táto téma tu ešte ostáva, ale tá samozrejme nespadá do mojej eh, priamej kompetencie. aj kolegov zodpovedných za hospodárstvo a financie. Je to však dôležitá téma, pokiaľ ide o schopnosť rásť na úrovni eh, priemyselných systémov v Európe. Pokiaľ ide o verejné investície, iste je toto jedna eh, z priorít. My sa budeme snažiť eh, maximálne eh, podporiť nástroje v tejto oblasti a predostrieme v krátkej dobe plán, ktorý by hovoril o verejných investíciách v Európe. E, pán poslanec Eriksson, aj tu sme hovorili o energetickej bezpečnosti, infraštruktúrach, e, o e, stres testoch. Tie už prebiehajú. Európska komisia momentálne žiada, aby každý členský štát prispel výsledkami stres testov v prípade prerušenia dodávok, takže toto budú určite. Eh, a potom ešte by som chcela odkázať na tie odpovede, ktoré som už spomenula. Pán Tamburano, prepačte, ja som... Vy ste spomenuli témy, ktoré e, sa týkajú čisto iba Talianska. Možno vám odpoviem, eh, pri inej príležitosti táto sa mi nezdá byť tá najvhodnejšia. Myslím si, že to, čo sa udialo na talianskej e, úrovni, Eh, je potrebné, aby bolo eh, v, teda nie, nie je v súlade eh, s cieľmi ako ciele podpory obnoviteľných zdrojov energii, ale myslím si, že odpoveď na vaše otázky na toto nie je najvhodnejšie prostredie práve tento výbor, takže možno niekde inde. Ďakujem. Pokiaľ ide o pána Tajanyho a jeho otázku, jeho obavy o záruky pre európsky priemysel. Ja si myslím, že to je jedna e, z hlavných stránok či hlavných bodov našich cieľov, ktoré sme si stanovili, aby sme presne zabezpečili princíp neutrality na nete a zároveň rovnakých pravidel konkurencie, hospodárskej súťaže, teda. A sú tu len dve možnosti. Alebo nechať aktérov trhu, aby si sami našli tú rovnováhu. A to samozrejme e, spôsobí, že ten najsilnejší prevážia alebo je tu možnosť, e, ktorou sa chceme e, vybrať aj my, že medzinárodné inštitúcie zohrajú rozhodujúcu úlohu a kde e, budú dôležité aj pravidlá hry, ktoré budú stanovené, pokiaľ ide o pána Grobarčiča a jeho otázku k riadeniu a governance internetu chceme zabrániť rizika dohody, rizikám dohody, ktoré ste spomenuli. Chceme ísť viacej v záujme občanov než spoločnosti. Myslím hlavne na um, zneužívanie internetu, zneužívanie autorských práv a nesprávneho využívania netu. Chceme pristupovať tak, aby sme išli v záujme jednotlivca, občana ale chceme zabrániť nadbernému e, zásahu e, súkromného života a ochrany súkromného života. Ochrana internetu je dôležitá, ale ak by sme postupovali takto, tá schopnosť e, rozvoja komunikácií by sa nemala zaplatiť na úkor ohrozenia súkromia a tak ďalej. Governance, riadenie netu, to nemôžeme k tomu pristupovať len obchodne a komerčne. Vstupujú do hry aj kompetencie inštitúcií, ktoré musia zasiahnuť viacerí zainteresovaní mm, to všetko je dôležité, aby oni spolupôsobili. Potrebujeme takú syntézu príspevkov všetkých krajín, všetkých európskych vlád. Súhlasím s vami a ďakujem za vaše hodnotenie, pán Petersen že internet by mal byť otvorenou platformou ako miesto príležitosti, ako miesto vyjadrenia slobody, ale aj miesto, kde sa môže podnikateľsky rozvíjať. A teraz my si želáme a chceme, aby sieť, aby net bol čo najotvorenejšou platformou, ale musíme ochraňovať práva osôb a subjektov, ktorí dôverujú netu len bezpečný a slobodný otvorený net môže byť miestom, e, ktoré e, chceme využívať e, na všetky tie ciele, ktoré som spomenul. To... Ďakujem pekne, takže teraz pristúpime k druhému kolu vystúpení a otázok. A teraz má slovo pán Bonando, nech sa páči. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Pána, pani ministerka Guidi, ste povedali, Pomôžeme malým a keď pomôžeme malým, oni vytvoria giganta. Je to ako keby sme pomáhali aj veľkým. Ale Európa doteraz pomáhala skôr veľkým a nie malým. Povedali ste ambiciózny, artikulovaný program, hovorí sa to už strašne dávno, v minulosti aj do budúcnosti, ale výsledky e, sú minimálne. Asi by bolo treba niečo zmeniť. Hovoríte o energetickej politike, ale ak máte taký vzťah, ktorý je podľa mňa dementný k Rusku, tak potom v budúcu zimu, tak eh, aká bude situácia európske, európska populácia sa takýmto spôsobom postaví proti Rusku. Keď eh, ste hovorili o MSP a o stretnutia v Neapole, v Neapoli som bol veľmi často, dobre sa tam je, robia dobrú pizzu, je tam krásne more. Ale, ako ch, ale hovoriť o MSP v Neapoli, to je to isté, ako keby ste e, na Sahare hovorili o mori. Pokiaľ ide o bankovníctvo, bankároch a zabudli ste hovoriť o bankách, pretože vy ste e, priatelia bankárov a nerobíte nič preto, aby banky, ktoré berú, dostávajú peniaze od EIB eh, s nízkymi úrokmi, tak ich požičiavajú tým malým a najmenším za 10-15 úrokov. Prinúte banky, ktoré majú úroky 0,25 aby ich ponúkali za maximum 3 úrokov. Čo vlastne robíte? Eh, bojíte sa ich? Nie, vy sa nebojíte, ale ste ich priateľmi Rečník je prerušovaný, tak ho nepočujeme a nemôžeme tlmočiť. Kľudu, signor presidente. La ringrazio l'intervento, eh, mi chiedo okay. un beginner. La ringrazio. E- Ďakujem vám a dúfam, že bude niečo pravdivé v tom, čo hovoríte, pretože Európa sa sama amputuje. Ja by som vás chcel požiadať, aby ste nehovorili dlhšie ako 1,5 minúty, teda 90 sekúnd, totižto Máme tu ďalších 14-15 rečníkov a nemáme tu čas na dlhé vystúpenia. Teraz nech sa páči pán Ďurk. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážení ministri. Chcem sa vám poďakovať za vaše vyjadrenia, za vašu prezentáciu. Mňa potešilo, že pokiaľ ide o program talianského predsedníctva, tak energetika a energetická bezpečnosť tam zohráva dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, tak ten poukazuje veľmi jasným spôsobom na to, že môžu tu nastať Euró- e, pre Európu problémy. Spomíname si, že už aj v minulosti, v rokoch 2006 a 2009, boli určité problémy. To znamená, že je dôležité odviesť veľkú prácu, prepojiť jednotlivé siete, plynovody, takže je tu pre nás veľa, pre nami veľa práce a samozrejme je dôležité naďalej rozširovať kapacity. To sú všetko dôležité prvky a kroky a musíme predovšetkým zabezpečiť aj to, aby sme využili nové koridory pre zásobovanie e- e- Európy energiou. Takže ide o to, aké zdroje môžu využívať tie štáty, ktoré sa nachádzajú v zložitej situácii. LNG to je jedna z možností, ktoré prichádzajú do váhy a samozrejme musíme dbať na to, že e, severotalianský terminál nebude dostačujúci. Ďakujem. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, madam. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne našim hostom za ich prezentácie. Uvedomujem si, že máte veľkú zodpovednosť. Pokiaľ ide o energetiku, tak sú pred nami zložité úlohy. Je tu ešte zabezpečiť dostatok energie pre priemysel, ako aj pre domácnosti v EÚ. Sú tu klimatické zmeny, je tu nová špecifická situácia, pokiaľ ide o bezpečnosť energií vo vzťahu k Rusku. A okrem toho je tu ešte stále finančná kríza. To všetko je dôležité zohľadniť. Európa je veľmi rozpoltená, pokiaľ ide o energiu. Ja pochádzam zo Švédska, máme tam ministerstvo hospodárstva, ktoré hovorí o tom, že chce vybudovať taký energetický systém, ktorý sa opiera o 100%, 100% e, miere na obnoviteľné zdroje energie, takže to je vlastne cieľ v rámci politickej diskusie vo Švédsku. Takže ide o to, čo môže vykonať aj preťadníctvo, aby sa tu prekonala tá priepasť medzi tým, čo chceme dosiahnuť v Európe. Tá diskusia tu v parlamente sa opiera napríklad o uhlie, bridlicový plyn, zemný plyn a v iných štátoch je to ináč. Takže vieme, že je dôležité podporiť e, zelenejší energetický sektor. Ďakujem pekne teraz pán Karinš. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne našim hostom. Ak dovolíte, chcel by som vám položiť následnú otázku. Ide tu o dekarbonizáciu a energetickú bezpečnosť, to sú veľmi dôležité témy. Keď si pozrieme, aká je situácia v Európe ako takej, tak vidíme, že tieto veci sú prepojené. Niektoré štáty, pre všetkým Polsko, tam by dekarbonizácia znamenala z krátkodobého hľadiska väčšie využívanie zemného plynu, čo by znamenalo zvýšenie dovozov z Ruska, pričom vieme, že to je veľmi volatil, volatilná vec. Takže znamenalo by to riešenie vo forme zvýšených e, dovozov Severnej Afriky a tam je situácia veľmi nestabilná. Takže ide o to, ako vlastne vyriešiť túto veľmi komplikovanú situáciu. Takže na jednej strane sa zdá, že bude, mať, bude dôležité mať buď e, slabšie ciele, pokiaľ ide o dekarbonizáciu, alebo potom bude dôležité vyvinúť veľmi silný tlak na to, aby sa zabezpečilo financovanie, na to, aby sa vybudovala potrebná infraštruktúra, na to, aby tie regióny Európy, ktoré majú iba jeden, e, jednu možnosť, pokiaľ dovoz energií zo nestabilných regiónov, aby sa zabezpečili. Takže je to iba jedna možnosť alebo druhá, aby som vás, na vás chcel apelovať, aby ste zabezpečili potrebné zdroje na to, aby sa vybudovala infraštruktúra, aby sme mohli znížiť závislosť EÚ, ktorá sa spolieha predovšetkým o dovozy z nestabilných regiónov, ak chceme dosiahnuť cieľ dekarbonizácie. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. E, minister. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne našim hosťom za prezentáciu, zaujímavú diskusiu. Je to skutočne zaujímavé pre všetkých členov nášho výboru. Ja plne podporujem vaše úsilie, aby sa urýchla práca na jednotnom digitálnom trhu. Dnes diskutujeme úlohe ENISI, zaoberáme sa budúcnosťou tejto agentúry, a ja by som sa chcel spýtať pána Giacomelliho, pokiaľ ide o smernicu o informačnej bezpečnosti, ktorá má zvýšiť mieru bezpečnosti tak súkromného sektoru, ako aj vládneho sektoru. Totižto počuli sme také hlasy, ktoré hovoria, že niektoré členské štáty spoluprácu vnímajú tak špecificky a chcú, aby sa to týkalo iba strategických diskusí pre členské štáty je dôležité spolupracovať na strategickej úrovni, vymieňať najlepšie postupy a tak ďalej. Avšak rovnako dôležité je zabezpečiť to, aby spolupráca prebiehala na technickej a operačnej úrovni. Tu ide o kybernetickú bezpečnosť, to je pre všetkým operačná a technická záležitosť a spolupráca by sa mala diať na tejto úrovni. Takže to, čo je kľúčové, je implementovať túto smernicu, zabezpečiť záruky pre operačnú spoluprácu a mať tu legislatívne indikátory. To je veľmi dôležité, totiž to vy ste teraz predsedníctvo a riadite tú diskusiu. Speaker. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Telička. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, ďakujem pekne našim hosťom. Chcel by som povedať, že pán Giacomel, vidím tu skutočne veľkú dynamiku vo vašej oblasti. Chcel by som spomenúť jeden príklad sú také témy ako roaming a sieťová neutralita. Ja by som chcel vyslať posolstvo, v ktorom grade pevne verím, že nebudete snažiť zoslabiť legislatívu tejto oblasti, lebo my sme sa tomu bránili. Potom ide o tému administratívnej záťaže. Musím povedať, že som trošku sklamaný, pokiaľ ide o tie ambície, ktoré máte. Pevne verím, že aj naďalej platia. Totiž tá administratívna záťaže zníženie nie je jedna z priorít e, talianského predsedníctva. Ak chceme znížiť administratívnu záťaž 10 a 15 musíme si uvedomiť, že to by bol skutočne veľmi silný okamžitý impuls smerom hospodárskému rastu. Najšl, najslabšia z inštitúcií, pokiaľ ide o znižovanie administratívnej záťaže, je práve rada. Počas rokovania tam nebolo žiadne posúdenie, žiadne posúdenie vplyvov. Je to skutočne, skutočne slabý bod, slabý článok a bolo by dôležité, aby aj predsedníctvo sa tým zaoberalo. Dobre chápem, že vy nemáte to ako prioritu, ale aspoň zahájate diskusiu. A potom druhá otázka a posledná sa týka sankcií vo vzťahu k Rusku. Viem, že to je v zodpovednosti vašich kolegov na úrovni vlády, ale určite budete mať nejaký mandát e, ktorý dáte vašim negociátorom, takže poprosím o stručný kontakt, e, komentár k tomu, ako chcete pokračovať, pokiaľ ide o sankcie voči Rusku v súvislosti s krízou na Ukrajine. E, Mr. Ďakujem pekne. Teraz pán Blanko López. Ďakujem pekne, pán predseda. Reindustrializácia je podstatná, aby sme podporili ekonomický rast a zamestnanosť a chceme dosiahnuť cieľ 20, 20 v roku 2020 a na to potrebujeme vhodné prostredie pre MSP a to nevytvoríme, ak nie sú dostatočné adekvátne financie a prístup k úverom, ak nebude dobré prostredie, ak nedojde k zníženiu energetických nákladov a ak nebude väčšia fiskálna harmonizácia. Preto musíme podporiť silný a udržateľný priemyselný základ alebo základňu a na to EÚ musí byť ambicioznejšia v tých cieľoch priemyselnej politiky. Upozorňujem, nie je dobrý signál to, čo sme videli, tie škrty oblasti investícií pre európsky priemysel, tak ako je to zakotvené v e, rozpočte. Predložím pozmeňovací návrh. Je potrebné, ako povedal pán Juncker vo svojom vystúpení, aby e, sme mali ambiciózne ciele v infraštruktúrach, hlavne strategických Ukazuje sa, že napríklad v oblasti plinárenského priemyslu je veľmi dôležité to urobiť okamžite, aby sme dosiahli ten európsky cieľ 20 HDP do roku 2020. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Borelli. Ďakujem, pán predseda. Pán štátny tajomník Giacomelli, nariadenie o elektronických telekomunikáciách a o nových operátoroch novej generácie, ale to bude podporovať len veľkých operátorov na úkor európskych občanov. A pani ministerka Guidi, vašou základnou úlohou pre európsky priemysel je, ako chcete zasiahnuť konkrétne, konkrétne, pretože výročná prezentácia nestačí. Ako konkrétne chcete ochraňovať MSP a spracovateľský priemysel, keď nemáme stratégi taliansku stratégiu aj v rámci e, z európskej stratégie, ktorá je strašne slabá. E, Nemali by sme improvizovať, mali by sme byť pripravení, nemali by sme len viesť e, reči, inak takýmito prejavmi e, nevzdávate ani dobrú úlohu e, taliansku pán Corino ako ďalší. Ďakujem. Pani ministerka, pán Čakomeli, ďakujem vám za to, ako jasne ste vystúpili Urobili ste veľmi dobrú analýzu situácie. Ja by som sa eh, rád spýtal z toho, čo ste povedali, čo sa začne realizovať počas vášho talianského predsedníctva. To je kľúčová otázka. Dva príklady. Pani ministerka hovorila o významnom samite o e, eurostredomorských energetických vzťahoch. Už sú rozbehnuté tie práce e, a projekty spolupráce s Afrikou. Hovorí sa o nich strašne dlho, keby sme ich už mali, tak by sme boli oveľa silnejší. Súhlasím, pani ministerka, keď hovoríte o novej stratégii e, pre 2020 a tento cieľ. Pre tieto politiky e, je veľmi dôležitá aj otázka životného prostredia a konkurencie schopnosti. A ja by som rád od vás počul, ako konkrétne tie dobré myšlienky mienite uviezť do praxe, pretože nám nestačia len myšlienky. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Martin monsieur le président. Euh, Ďakujem. Vypočul som si pani Guidi veľmi pozorne a so záujmom a ocenil som vašu vôľu spriemyselňovať Európu. Je to úloha, ktorá je pre nás všetkých veľmi dôležitá, ale aby sa nám to podarilo, E, rád by som vedel, ako vy vidíte úlohu DG pre hospodárskú e, súťaž Európskej komisie. Myslím si, že potrebujeme politickejšiu víziu všeobecného záujmu a musíme byť flexibilnejší, aby sme podporili európskych šampiónov, aj keď sú niekedy v dominantnej pozícii a hlavne v strategických sektoroch v Európe niekedy vidíme, akým spôsobom sa táto situácia e, vyvíja, alebo e, Airbus, e, keby nebol podporovaný, tak nikdy by nemohol čeliť tej medzinárodnej konkurencii. Much, Ďakujem pekne. Prepačte, že som zle vyslovil vaše meno. Teraz dostanem slovo ďalší rečník. Uh, Pán Kelly, ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne za prezentáciu, ďakujem za taký praktický prístup. Predsedníctvo prejem vám veľa úspechov. Pri nám zažili írske predsedníctvo a myslím si, že je dôležité, aby sa toto dobre rozbehlo. Mám tu dve otázky stručne, ktoré sa týkajú digitálneho trhu širokopásmové pripojenie, to je dôležitá téma. Vieme, že z finančného hľadiska je tu zložitá situácia. Podarí sa dosať nejaký pokrok v tomto volebnom období. A potom ide o to, ako priviesť e, malé a stredné podniky k tomu, aby vykonávali operácie online. Tak ja sa chcem poďakovať za zaujímavú konferenciu v Miláne. Mohli by ste nám poskytnúť viac informácií o týchto podujatiach. Ďakujem pekne. Very much. Ďakujem pekne a na záver pani Kajli. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani ministerka aj pán štátny tajomník. Želám vám veľa úspechov a zároveň ďakujem za všetko, čo ste povedali vo vašich úvodných slovách. Ja by som rada hovorila o bezpečnosti energetických eh, energetického zásobovania vzhľadom na rizika posledného obdobia a vzhľadom na nedostatok energetických zdrojov. Eh, je tu riziko sabotáža, ak dovolíte, keď použijem takýto eh, výraz importe. Nejde tu len o kvantitu, ale ide o, o skvapalnený plyn používaný v Grécku a v Taliansku. Začína sa investovať do e, zásobárni tohto plynu, ale moja otázka je otázka nákladov. sme vyčerpaní hospodárskou krízou, ktorá bola veľmi tvrdá a existuje nejaký plán či spôsob, ako pomôcť e, ľuďom, aby čelili týmto nákladom a digitálne technológie a otázka k ním. E, na titulkách všetkých správ je otázka úniku osobných údajov, ktoré boli vymazané a ktoré boli napriek tomu zverejnené na sieťach. Európska politika, ako bude postupovať? Budú nejaké sankcie alebo sa zabezpečí proti takýmto postupom? máme, e, sú to všetko údaje, ktoré sa vlastne takýmto spôsobom kradnú. Madam Minister, for the second round of answers. Áno, teraz druhé kolo odpoveď, nech sa páči. Allora. Ďakujem. Takže budeme sa snažiť možno rýchlejšie postupovať než predtým. na no, zdá sa mi, že aj tu, ak som vás správne pochopila, možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že ste sa sústredili naozaj prevažne na talianské témy k voľbe eh, Neapolu ako miesta konania stretnutia napríklad neviem, ako by som mohla odpovedať. A eh, potom, pokiaľ ide o Rusko, myslím si, že je to téma, eh, ktorú spomínal aj pán Telička. Nespadá to do mojej úzkej kompetencie. Myslím si, že tieto sankcie samozrejme eh, v konečnom dôsledku si všetci želáme, aby cieľom eh, tu bolo nejaké riešenie napokon. My všetci by sme sa mali pousilovať o toto bolo by najlepšie, keby sme dospeli čo najrychlejšie k nejakému riešeniu, čo najrychlejšie. A samozrejme aj každý členský štát by sa mal o toto snažiť. Je to dôležitá téma. Európa samozrejme bude môcť pocítiť dopad e, na ekonomiku to, čo e, ste viacerí spomenuli, je tu naozaj e, e, možnosť pocitenia dopad, dopadov v oblasti bezpečnosti dodávok. Samozrejme, všetci si želáme, aby tomu tak nebolo. Konštantne monitorujeme situáciu a teda dúfame, že vec sa vyrieši pozitívne. Samozrejme, dopad takýchto protiopatrení, ktoré e, Rusko e, príjma, sa nejako prerozdelí medzi európskymi e, štátmi. Toto je osobitná situácia. Všetci by sme mali pracovať na tom, aby sa to čo najrychlejšie vyriešilo. A budem sa snažiť trošku odpovedať aj na ostatné témy. Takmer všetci pán Gibič, Karls, Federley spomínali eh, energetickú bezpečnosť, prepojenosť s obnoviteľnými zdrojmi energie, znižovanie emisí uhlíka. Hovorím mene predsedníctva, my budeme samozrejme eh, E, bojovať za znižovanie emisí uhlíka. Ja si myslím, že európska stratégia e, v oblasti znižovania e, emisí uhlíka súvisí aj s elektrickou efektivitou, aj s obnoviteľnými zdrojmi energii. Samozrejme, Obe tieto veci pomôžu. Samozrejme, vyžaduje si to čas a treba e, členským štátom dať vhodné nástroje na to, aby aj e, napríklad ich výrobné kapacity sa takejto evolúcii prispôsobili. Myslím, že téma, ktorú spomenul aj pán poslanec Blanko López, eh, prepojenie investícií a prepojenie, posunenie existujúcich prepojení. Samozrejme s eh, financovaním eh, strategických európskych projektov si treba uvedomiť, že ide o stratégiu e, strednodobého charakteru. Treba e, posilniť aj alternatívne zdroje a viac e, teda sa sústrediť aj na energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje, treba napríklad budovať e, e, južný koridor, e, ktorý môže mať dopad na balkánsku časť. Takže ide o dlhodobé a strednodobé strategické projekty, ktoré môžu posilniť tieto prepojenia samozrejme aj pokiaľ ide o e, e, skvapalnený plyn, e, ten môže tiež vyriešiť určité, určité neprepojené miesta na juhu Španielska, zvýšiť bezpečnosť dodávok a prispieť k diverzifikácii zdrojov dodávok. A potom, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, To, čo som už povedala úvodom, platí. E, teraz trošku odbočím. E, my e, naozaj veríme v Industrial Compact. Aj na talianskej úrovni sme ho prednedávnom rozbehli. Myslíme si, že Európa musí mať priemyselnú stratégiu, ktorá sa bude sústrediť na malé a stredné podniky, ale nielen na ne. Mainstreaming eh, priemyselnej eh, teda, eh, politiky je veľmi dôležitý, aby sme vytvorili silnejšiu a konkurencie, cenejší konkurencieschopnejší priemysel. Ako talianské predsedníctvo sa budeme snažiť tak ako to naznačila už aj Marcová rada, o e, zrealizovanie e, cestnej mapy, ktorá e, sa sústredí práve na mainstreaming priemyselnej konkurencieschopnosti v Európe a budeme sa zaoberať teda príslušnými kľúčovými bodmi aby sme obnovili eh, konkurencieschopnosť eh, európskeho priemyslu a služieb. Eh, budeme sa snažiť aj čo najviac vyšší mieru investícií, využiť plne kompetencie európskeho priemyslu treba naozaj aj správnu e, prax e, hospodárskej súťaže podporovať. Žijeme v globalizovanom svete. Už som dnes na stretnutí s talianskými poslancami hovorila, že e, zažívame do určitej miery vo všetkých členských štátoch znižovanie miery a podielu priemyslu e, v Európskej únii na teda e, hospodárstve. V niektorých prípadoch e, to je spojené s, s trošku neférovými okolnostiami, ktoré prichádzajú zo strany globalizovaného sveta a máme tu určité strategické oblasti. Každý z našich členských štátov pozná takéto príklady, napríklad oblasť oceliarstva zažila e, takéto neférové e, skúsenosti, e, pokiaľ ide teda o konkurentov spoza hranice Európskej únie. No a toto sú fenomény, ktoré by sme sa mali zaoberať. A potom je tu oblasť finančných zdrojov. Samozrejme podporujeme inováciu, Treba ostraňovať e, všetky e, negatívne faktory a snažiť e, sa o to, aby táto roadmap naozaj sa zrealizovala vo všetkých oblastiach nášho priemyslu. Myslím, že som teraz už odpovedala na všetky otázky, ktoré mi boli položené. Minister, like... Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz by som nám navrhol, aby sme vykonali posledné kolo otázok odpovedí. Nech sa páči. Mr. Bon. Ďakujem, pán Boniu. Súhlasím s tým, že smernica NIS je veľmi dôležitá. Má vysokú hodnotu, keďže má podporovať nie len strategickú, ale aj operatívnu a technickú spoluprácu. Súhlasím s vami. Tu je len o to, aby som vyjadroval svoj vlastný názor. Ide o prácu, ktorú musíme vykonať Systémy ochrany a zabezpečenia sú rôzne v rôznych členských štátoch. Existuje nový text, návrh predsedníctva, diskutuje sa o ňom v pracovnej skupine, a ktorý chce vytvoriť spoločný mechanizmus odpovede na kybernetické hrozby. A aby sa to neobmedzovalo len na to, že to bude spadať len pod rámec strategickej spolupráce. Potrebujeme samozrejme vytvorenie vzťahu dôvery vzhľadom na úroveň údajov, ktoré sa vymieňajú, je potrebné, aby sa každodenne e, vytvorila tá vzájomná dôvera Našou snahou a cieľom je samozrejme e, to, aby sme podporili a aby všetci zdieľali e, ustanovenia smernice NIS. Ďalšia otázka, roaming. Nemáme zámer nejakým spôsobom nechať bokom e, tie indikácie komisárky, to, čo robila pani Anneli Cruz, to všetko je veľmi dôležité. Myslíme si, že je práca talianského predsedníctva má s tým smerom, aby e, všetky členské štáty zdieľali určitý stanovený cieľ a aj posolstvo mimo Európskeho spoločenstva, aby toto posolstvo bolo jasné, že máme spoločnú digitálnu silnú politiku. Niektoré členské štáty už idú touto cestou. Majú takmer automatický mechanizmus e, v prípade roamingu pri investíciách, ktoré idú priamo do infraštruktúr ale samozrejme tieto vlády s obavami pozerajú eh, na niektoré postupy. No a pokiaľ ide o tieto mechanizmy, tak dobre, samozrejme, eh, podľa nás roaming a tie poplatky, aby sme e, občania a národy nemuseli toto platiť. A oni to aj priamo budú cítiť a to je dôležité pre všetkých a budú to aj všetci pociťovať ako výsledok našej práce. Nemyslím, že by sme mali inú víziu, pán Borelli, ako vy. My chceme zabrániť tomu, aby svet na nete nebol len svetom dohody veľkých skupín. Toto som sa snažil povedať. Ja si myslím, že sa zhodneme na tom, keď hovoríme o možnostiach, o vytváraní bohatstva, o vytváraní pracovných miest, to všetko poskytuje A my práve chceme takýto net, ktorý bude poskytovať takéto možnosti, aby priniesol svoje pozitívne efekty. Má to obrovské finančné prínosy Nemrzí ma, že po vyjadrení americkej agentúry pre telekomunikácie e, sa hovorí o tých OTT službách hm, takto. E, máme určité spoločné styčné body, ale ide o to, že potrebujeme, aby sme mali kvalitne fungujúci internet. A pán Zoriňo, vaša otázka, keď máme na výber, no dobre, ak dobre chápem, ako chceme začať s tým, čo chceme urobiť? Ja by som rád mohol povedať, že môžeme z niečoho konkrétne začať, aby sme mohli povedať, že, že jednotný digitálny trh, bezpečnosť, prístupnosť, riadenie, neutralita, že by sme si z toho vybrali len jednu či dve a nechať všetko bokom, ale obávam sa, že to tak nejde a to nie len kvôli nám, ale práve preto, aby sme oživili celú Európu. A ja si myslím, že z tohto môže Európa vychádzať, využiť e, práve e, tú zmes rôznorodosť kultúr a tradícií. E, s kapacitami investícií do nových schopností technológií Európa môže zohrávať významnú úlohu na medzinárodnej úrovni a to pomôže aj digitálnemu rozvoju. Ja si myslím, že toto sú tie odpovede. Musíme byť ambiciozní. Ak členské štáty, vlády, EP, ak všetci spolu sa postavíme tejto výzve z očí v oči. Ja si myslím, že túto ambíciu splníme. Pán Kelly, online obchodovanie, ja by som rád o ňom hovoril, hoci to priamo nespadá do našich kompetencií. E, je to vynikajúca možnosť rozvoja. Mohli by sme o uvažovať o tejto téme, ktorú treba ešte detaľnejšie e, e, rozvíjať. Governance, riadenie, neformálna rada európskych krajín musí ísť e, reformou ICAN a musí si stanoviť princípy slobody prejavu, slobody tvorby, rešpektovanie základných osobných práv, rešpektovanie súkromného života, osobných údajov a rešpektovanie hospodárskej súťaže. To by mali byť body, na ktorých spoločne budeme e, stavať riadenie internetu. Tým, že Európa bude hovoriť jediným hlasom spolupráci s USA. Súhlasím s tým, čo ste povedali, pani Kajli, že to, čo sa stalo, je znepokojivé. Nielen preto, že došlo k úniku osobných údajov, ale aj preto, že ukazuje to tú možnosť, že je veľmi ľahko, možno aj v súčasnosti, porušiť tú ochranu osobných údajov, že ešte internet nemá tú kapacitu na 100% dohliadať e, na ochranu osobných údajov. My by sme nemali uvažovať viacej o sankciách, ale mali by sme skôr uvažovať o ochrane osobných údajov ako o základnom princípe a zdôrazňovať, že pre Európu nie je priateľné že strata súkromia by bola akousi uh, možnosťou výmeny. Ďakujem pekne, pani ministerka, pán štátny tajomník. Vo väčšine e, vystúpení ste pravdepodobne e, mohli pocítiť podporu vašich priorít a všetkého, čo chcete urobiť za tie, tie budúce, e, budúce 4 mesiace. Nemáte však veľa času teda, ale samozrejme želáme vám všetko najlepšie, pretože ide o veľmi dôležité aktivity. ITRE sa teší na úzku spoluprácu s talianským predsedníctvom. Sme teda otvorení ďalším diskusiám Ďakujem pekne za váš čas, za tú 1,5 hodinu eh, dnes strávenú spoločne. Ďakujem pani ministerka, pán štátny tajomník. Ladies and gentlemen, Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, If I may ask you to take your... Chcel by som vás poprosiť, aby ste sa usadili. A poprosil by som vás najprv, aby ste prestali sa tu rozprávať. Ak vás teda môžem o to požiadať. Výborne. Dostávame sa ďalšiemu bodu nášho programu. A to je diskusia s pánom Stefanio Giannini, ktorá je ministerka Talianska pre vzdelávanie, univerzity a výskum. Zastupujete predsedníctvo Rady Európskej únie. Dovolte, aby som povedal na úvod pár slov. Páni Stefania Giannini, Študoval na univerzite v Pize a Pavii. Stala sa profesorkou na týchto univerzitách. Takže má skutočne veľké akademické skúsenosti a zároveň bola rektorom univerzity v Perugii a pôsobila v oblasti vzdelávania, podpory kultúry zároveň aj ako predsednícka študnej skupiny pre etiku výskumu a bioetiku Talianskej Národnej rady pre výskum a zároveň zastupovala konferenciu rektorov talianských univerzít, zabrala sa externými vzťahmi v tejto oblasti, získala množstvo ocenení, bola zvolená do Senátu v roku 2013 a viedla 7. komisiu Senátu pre verejné vzdelávanie a kultúrne dedičstvo. Našou dnešnou témou je samozrejme talianské predsedníctvo a jeho pôsobenie po veľmi dôležité oblasti. Ide o výskum, inovácie, nové technológie. a kontakty s akademickou a priemyselnou komunitou. Pani ministerka, nech sa páči, dám vám slovo. Thank you so much, Mr. President, uh, also for... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, za to, ako ste ma predstavili. Ja budem hovoriť po taliansky, ak dovolíte, vychádzajú z tej úlohy, ktorú teraz splňam. Prezidente, e, pán predseda. Je to pre mňa veľká čest, že ste tu dnes medzi nami. Pred týmto výborom ďakujem, že ste ochotní si vypočiť priority e, nášho talianského predsedníctva v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a priestoru Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú Taliansko má ako krajina, ktorá predseda EÚ. Obzvlášť dôležité sú tu dve okolnosti. E, prvou je, že e, Zároveň e, je toto aj začiatok z prvého 7 ďalšieho 7-ročného plánovacieho obdobia aj začiatok legislatívneho obdobia. Máme tu teda veľkú zodpovednosť, aj veľkú príležitosť e, definovať strategické línie v dôležitých sektoroch. Bude to dôležité aj pre budúcnosť nášho európskeho e, kontinentu, pre rast a vývoj. Ďalšou e, dôležitou okolnosťou je, že toto je obdobie prechodu e, práce novej a starej komisie, nového a starého Európskeho parlamentu, ktorý tu zastupujete. V, tom, v tomto prípade našou úlohou je pracovať v úzkej e, spolupráci s vami a teda aj s vašim výborom, nielen pri tejto príležitosti, ale e, po celé obdobie nášho fungovania e, ako predsedajúcej krajiny. Myslím, že aktuálne obdobie krízy nepredstavuje prechodné konjunkturálne obdobie. Ide o to, že e, sa nachádzame v období e, zmien paradigiem spoločenských, kulturálnych, hospodárskych. A tiež sme presvedčení, že e, značné investície v oblasti výskumu sú, môžu značne prispieť k prekonaniu tejto zmeny paradigiem a poskytnúť vhodné odpovede na existujúce problémy. V tomto zmysle e, s veľkým záujmom e, príjmame návrhy e, budúcej komisie, predsedu komisie pána Junkera. V oblasti výskumu je potrebné investovať, mať jasné priority, aby sa Európa stala konkurencieschopnejšou, a aby sme posilnili e, jej e, centra inovácií a technologického transferu. V oblasti vzdelávania je potrebné európsku spoločnosť e, urobiť vzdelanejšou, a poskytnúť našim mladým zručnosti, ktoré by zodpovedali výzvam, ktoré pred nami stoja. Takže dôležité body talianského predsedníctva sú prepojené s touto celkovou víziou. Zopakujem ich, ale možno všetci z vás ich dobre poznáte. Rast a zamestnanosť ako prvý bod, e, priestor e, slobody a bezpečnosti e, pre plne výkon práv občanov a silnejšia úloha Európy vo svete. Pri vypracovaní priorít v oblasti výskumu a inovácií musím povedať, že e, celkom prirodzene sme sa inšpirovali týmito prioritnými bodmi. Vychádzam e, z jednej dôležitej e, témy výskumnej infraštruktúry. Tým sme venovali zasadnutie 22. júla. Išlo teda neformálne zasadnutie ministrov e, pre výskum, konal sa v Milane a e, dospeli sme tam k politickej a kulturálnej zhode e, v tejto oblasti. Teda ide o to, že je tu potrebné strategické plánovanie, Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry je veľmi dôležité a aj v oblasti optimálneho využívania a zlepšeného využívania národných a európskych zdrojov, aby sme vytvorili a identifikovali mechanizmy, ktoré budú schopné podporovať a financovať excelentnosť. Napokon je dôležitá aj trvalá udržateľnosť a otvorený prístup výskumných infraštruktúr. v nasledujúcich štyroch mesiacoch e, na tých dvoch radách ministrov e, pre výskum, teda 6. septembra a 5. decembra, sa budeme e, zaoberať aj týmto téma, týmito témami. Našim zámerom je nastoliť politickú diskusiu v septembri a teda e, pripraviť závery na decembrovú rádu, e, ktoré by sa zaoberali úlohou e, inovácií a výskumu pre podporu rastu Európy. A to na základe oznámenia Európskej komisie na túto tému. Je to preto, že sme presvedčení, že výskum a inovácie sú naozaj tými e, zásadne dôležitými nástrojmi na to, aby naše výzdobné systémy mohli prejsť smerom k inteligentnejšiemu e, modelu Smart Specializations e, v tejto súvislosti spomíname a také, ktoré by boli trvalo udržateľné toto je e, dôležité e, zúrazniť. Inteligentnosť, trvalúžateľnosť a inklúzia. Tieto tri body. A v tejto súvislosti sa budeme zabrať revíziou e, stratégie Európa 2020. E, to sa začne v januári 2015. Predsedníctvo k tomu toto bude venovať e, príslušnú pozornosť špecifické aspekty, ktoré by som chcela v tejto súvislosti spomenúť, e, je kauzálne prepojenie, ktoré nie je vždy samozrejme medzi výskumom a inováciou a potreba modifikovať a zlepšiť, zefektívniť e, podnikateľské, teda inovačné prostredie, ekosystém inovácií, e, zlepšiť koordináciu národných systémov národné e, plány e, výskumu a témy Horizon 2020. To je veľmi dôležitá e, téma. Je potrebné, aby tu bola mobilita výskumníkov a mladých v európskom priestore. A napokon ide o konkrétne podporu investícií do výskumu a inovácií aj za pomoci prepojenia výskumného a teda verejného a súkromného výskumu. Tu myslím práve na uh, uh, Joint Technology Initiatives, na túto uh, vynikajúcu uh, prax, ktorá predstavuje jeden, uh, jeden uh, z možných smerov, uh, ktoré treba posilňovať. Uh, je potrebné, aby tu bol e, politický konsenzus, e, e, aby, aby sme mali teda úspech v, týchto, v tomto našom úsilí. Potom je tu ďalšia priorita talianského predsedníctva. Chceme podporovať veľkú iniciatívu s krajinami stredozemnej oblasti v oblasti výskumu a inovácií. V tejto súvislosti už máme dobré eh, výsledky, ktoré eh, sa podarilo docieliť gréckému predsedníctvu. My chceme obnoviť eh, program, ktorý sa nazýva Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area. Jeho skratka je PRIMA. A je to program, ktorého cieľom je pracovať v dvoch oblastiach potravín a vody a je dôležité vytvoriť model strategického partnerstva práve v týchto oblastiach medzi výskumnými inštitútmi jednotlivých krajín eh, v oblasti Sredozemného mora. 26. septembra chceme zahájiť diskusiu na túto tému a pripraviť závery eh, decembrovej rady k tejto téme tak, aby sme vytvorili nový spoločný program na základe článku 185 zmluvy. K tomuto si, vážení kolegovia, dovolím naozaj vás požiadať o vašu podporu, pretože úloha parlamentu bude v tejto e, veci naozaj zásadne dôležitá. di un particolare tipo di Európsky parlament ako e, spoluzakonodárca má e, rozhodujúcu úlohu v tejto e, oblasti, ktorú nazývame Science Diplomacy. Veľmi, veľkú, veľmi veľký význam pripisujeme aj rozvoju e, námorných aktivít v tejto oblasti a tzv. modrému rastu. Je to téma týkajúca sa viacero e, krajín, nielen tých, ktoré sú na pobreží Trzemného mora a chceme tu e, prispieť e, k lepšiemu e, mieru, k lepšej fluidite v oblasti hospodárstva. Chceme teda rozmýšľať aj na príslušnej konferencii v Ríme na túto tému 6. 7 novembra a takisto aj v Turíne Budeme o tomto e, diskutovať 8. 9. oktobra. E, Téma bude bioekonomika a v Neapole 3. novembra sa bude diskutovať o e, téme Stredozemného mora v oblasti vnútorných a námorných vnútorných vôd a mora. Takisto ide o prepojenie vedy a spoločnosti. To tiež predstavuje jednu z našich priorít. Svet e, e, vedy je pripravený otvoriť sa a e, odbúrať určité, určité bariéry, ktoré tu doteraz boli okolo neho. Chceme pripraviť diskusiu na rade 5. decembra, ktorá by sa zaoberala sociálnou inováciou a sociálnym podnikaním a je to v súlade teda aj s e, príslušnou prácou v tejto oblasti zo strany Európskej komisie. E, ďalšími aspektami sú inteligentné komunity, e, valorizácia kultúrneho dedičstva, aj financovanie sociálnych inovácií. To, e, tu je tiež dôležité zdôrazniť úlohu inovatívnych foriem financovania. Na túto tému sa bude v Ríme 19. a 21. novembra e, konať konferencia, ktorá má prispieť e, k diskusii na túto tému. Ešte si dovolím vás všetkých pozvať Eh, na túto konferenciu. Vás všetkých, ktorí budú mať záujem, eh, sa je teda priamo zúčastniť. Myslím si, že toto všetko je možné zrealizovať iba, ak sa nám naozaj podarí vytvoriť eh, skutočný európsky výskumný priestor, tak ako je to popísané v stratégii Európa 2020 je to dôležitý prvok pre eh, valorizáciu ľudských zdrojov, európskeho výskumu, mladých výskumníkov, ale aj preto, že eh, je potrebné, aby vedomosti, myšlienky, inovácie, technológie sa stali naozaj spoločným eh, bohatstvom. Určité kľúčové body slova tu veľmi dobre poznáte. Týmto sa budeme zaoberať, teda ide o mobilitu, mobilitu výskumníkov, e, nábor na základe transparentných, otvorených pravidiel, kooperácia e, cezhraničného typu, ktorá by mohla zlepšiť prepojenie e, politík členských štátov a európskych politík. O toto sa snažíme aj pri pracovaní našej národnej eh, politiky pre oblasť výskumu v mojej eh, krajine pôvodu. Pred rokom, v roku 2013, eh, pani Sartori a pán Berlinguer boli, teda sa veľmi zasadili za manifest Maastrichtca výskum, ktorý sa zabral takýmito témami a v tomto e, kontexte sa bude v e, Trente 18. a 19. novembra e, konať konferencia na tému podpora talentov a rozširovanie excelentnosti. Je teda dôležité, aby sme tu zlúčili výskumníkov, talenty, zástupcov podnikov je potrebné, aby sa naozaj vytvoril slobodný, voľný e, e, trh s, s pracovnými miestami v tejto oblasti. Ale e, riskujeme, že tu budeme mať naozaj vynikajúcu akademickú diskusiu, abstraktnú a nepodarí sa nám veci pretaviť do praxe, ak nepríjmeme aj konkrétne opatrenia, ktoré by napomohli E, tej, tomuto politickému smerovaniu, o ktoré sa snažíme. A preto je potrebné zosúľadiť národné e, plány s, s tými e, európskymi cieľmi v tejto oblasti. Treba sa venovať témam, témam ako starnutie obyvateľstva, imigrácia, mobilita. Takže je potrebné mať tu prepojenie medzi úsilím členských štátov a úsilím komisie a parlamentu. Je evidentné, že tieto výzvy. Treba teda e, podporovať, treba sa im venovať. Máme tu naozaj konkrétne, mm, ich, ich konkrétne príklady v jednotlivých členských štátoch. Predsedníctvo navrhne e, výmenu názorov na rade 21. septembra a bude sa snažiť navrhnúť e, konkrétne E, závery na decembrovú radu e, v tejto súvislosti. Ešte mám k dispozícii nejaké 2-3 minútky a tie by som chcela venovať úvahe na tému, ktorú spomeniem ako poslednú, ale určite nie je poslednou, e, pokiaľ ide o vymenovanie priorít a to je teda výskum v leteckej a vesmírnej oblasti. Toto je práve oblasť, kde ide naozaj o úlohu e, lídra Európy na medzinárodnej e, úrovni. Sú e, potrebné, potrebné spoločné kroky, kroky jednotlivých členských štátov, ale aj nás, potrebný nástroj, ktorý by nám mohol pomôcť docieliť, dosiahnuť ciele Európy 2020 to je už teda vlastne zajtra. A musíme e, si priznať, že sme ešte nepokročili v tejto oblasti tak, ako sme si to želali pôvodne. No, pokiaľ ide o vesmír, e, toto je prepojené s e, veľmi dôležitou témou financovania Horizon 2020 Talianské predsedníctvo bude venovať e, silnú pozornosť posilneniu e, Európy e, ves, vesmíru, a chceme podporiť tie investície, ku ktorým už v minulosti došlo, ale aj optimalizovať investície, ktoré zo sebou prinesie nový rámec financovania. Ale ešte aj ďalšie fyzické body treba spomenúť. E, do budúcnosti môžeme rátať s 12 miliardami eur pre e, projekty Galileo EGNOS, Copernicus a e, vesmírny výskum v rámci Horizontu 2020. Takže budeme tu mať ekonomickú, výskumnú aj politickú zodpovednosť v tejto oblasti my sa snažíme aj e, postúpiť ďalej e, v, vyrokova, v oblasti vyrokovávania smernice o identifikácii a šírení e, satelitných údajov z pozorovania Zeme, HRSD, za komerčný, na komerčný účel, ako to predstavila komisia. Je veľmi dôležité môcť e, využívať tieto údaje nielen e, za účelom e, vojenským, ale aj pre teda civilnú spoločnosť. V Taliansku tu máme veľmi dobré skúsenosti za programom Cosmos SkyMed. Je to veľmi konkrétny príklad takéhoto využitia. Ďalšou prioritou predsedníctva bude e, posilňovanie e, vzťahov medzi Európskou úniou a e, Európskou vesmírnou agentúrou. Chceli by sme tiež podporiť diskusiu v ESA spoločne s ESA a snažiť sa nájsť nové prepojenie vzťahov medzi Európou a teda vesmírnou agentúrou. Myslím teda, e, že máme naozaj príležitosť e, správne nasmerovať naše kroky a budeme sa o to zo všetkých e, síl usilovať. Budúce, teda 18. septembra v Ríme sa bude konať stretnutie na ASI, e, ktoré sa bude zaoberať e, prvom Kopernikus. Pôjde teda o základnú, e, základný výskum a jeho prepojenie s praxou. Dovolte mi, aby som vyjadrila v mene talianského predsedníctva želanie teda neustále E, teda, teda pracovať na systémoch e, e, Galileo a EGNOS. A zdieľame to, čo povedal Európsky komisár Feroči, že je treba ďalej pracovať na naozaj zrealizovávaní, pretávaní do praxe týchto, týchto programov a Týmto by som chcela uzavrieť moje vystúpenie, pretože e, je potrebné naozaj dať priestor diskusii, politickej diskusii, ktorá je taká dôležitá. Ďakujem pekne za túto prezentáciu, pokiaľ ide o úmysly talianského predsedníctva v oblasti výskumu. My sme hlasovali o úpravách budúcoročného rozpočtu. Ide o to, ako zabezpečiť vyššiu mieru financovania výskumu aj pre malé a stredné podniky. To je nevyhnutné, takže zaoberáme sa skutočne týmito oblastiami. A teraz dáme slovo našim koordinátorom, pán Karinš, mene EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pani Žaníny za skutočne veľmi zaujímavé a detailné informácie, pokiaľ ide o ciele predsedníctva. V posledných dvoch dňoch na tomto výbore sme v zásade diskutovali o európskej konkurenceschopnosti. To znamená, že zaoberali sme sa telekomunikačným priemyslom, digitálnou agendou, diskutovali sme o aspektoch energetiky, hovorili sme intenzívne o priemysle a potrebe reindustrializácie Európy, aby sme obnovili našu konkurenceschopnosť v tejto oblasti. Hovorili sme o satelitoch ich využití pre komerčné účely, ako povedal pán Buzek. Dnes ráno sme hlasovali o rozpočtu na rok, rozpočtu na rok 2015, kde sme sa snažili zdôrazniť, že mnohé členské štáty alebo väčšina členských štátov znižujú mieru financí, ktoré sú nevinutné pre výskumné programy a súhlasím skutočne v tom s vami, že toto je veľmi dôležité z hľadiska posilnenia konkurenceschopnosti. Takže moja otázka je jednoduchá, odpoveď asi nie. Vy ste hovorili o tom, že Horizon, Horizon 22, že to je tam skutočne to novú, nové myslenie. Pokiaľ je náš výbor, my podporujeme toto úsilie, my sme sa zaoberali dlho skutočne touto legislatívou, bolo to pred niekoľkými rokmi. A moja otázka, je, aké sú v Európe najväčšie výzvy, pokiaľ ide o zmenu k novému horizontu 2020. To znamená, z praktického hľadiska je tam veľký odpor. A pokiaľ ide o vaše predsedníctvo, aké kroky chcete vykonať na to, aby ste prekonali tieto ťažkosti. To znamená, že ako môžeme posilniť konkurenceschopnosť Európy. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Grybarčík mene ECR. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani ministerka, iba stručná reakcia. Vy ste mali zaujímavú prezentáciu o systéme high-tech a výskumu. Išla tam aj spolupráca medzi jednotlivými štátmi. Ale nespomenuli ste tému vzdelávania mladých ľudí. Aké je to riešenie pre mladých ľudí? V súčasnosti máme vysokú mieru nezamestnanosti a to je asi najväčším problémom EÚ. Takže čo môžeme vykonať v tejto situácii? Ako môžeme túto situáciu zmeniť? Ako môžeme pomôcť týmto ľuďom, ktorí vlastne nemajú žiadnu budúcnosť? Ja si myslím, že pokiaľ je vzdelávanie, to je kľúčové riešenie tejto situácie. Aká váš názor? Thank you very much. Um, uh, Mr. Ďakujem pekne a teraz pán Debaker za ALDE. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážená pani ministerka. Áno, poskytli ste nám taký intenzivistický prehľad o vašich prioritách, ktorým sa chcete zaoberať v najbližších mesiacoch. Možno by som začal tými predchádzajúcimi otázkami, ktoré som čiastočne položil. Ide o to, že mnohé štáty sú v zložitej situácii. Vieme, že pokiaľ ide o prostriedky na výskum a vývoj, poklesli v niektorých štátoch, vzdialujeme sa o to cieľu 3% HDP, to znamená, že vidíte tu nejaké kroky a stimuly, ktoré by sa mali vykonať v rámci európskeho semestra alebo ďalších iniciatív, aby sme sa rýchlejšie približili k tým 3%. Potom ďalšia vec sa týka horizontu 2020. My sme sa zaoberali intenzívne, alokovalo sa alokovali sa finančné prostriedky a tu ide o to, že dôležité mať zameranie, špecializáciu, ale predovšetkým aj to, aby podniky, malé a stredné podniky mali ľahší prístup k týmto fondom. Komisárka Gigan Quinn vravela o tejto veci a ja sa chcem pýtať, ako sa to má realizovať počas implementácie, ako zabezpečiť, aby financovanie, spolufinancovanie na úrovni členských štátov bolo jednoduchšie, prístupnejšie pre všetkým pre malé a stredné podniky, výskumné inštitúcie. Máme tu veľké skúsenosti, pokiaľ tieto programy. No a posledná otázka sa týka veci, o ktorej ste vyhovorili. Výskum pre samotný výskum nestačí, je dôležité to pre, e, umiestniť na trh, komercializovať a myslím si, že tu je veľký nedostatok v EÚ, pokiaľ ide o porovnanie s ostatnými krajinami mimo EÚ. To znamená, že dôležité je viesť rokovania a možno by bolo dobré, aby tento výskum a inovácie sa dostali na trh a dôležité je využiť tu určité skúsenosti, Vaš, vaša krajina sa tam nedarí, ale sú tu skúsenosti, ktoré sa môžeme opierať. A teraz v mene GUE dostane slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani ministerka, ako ste správne povedali, 24. júla rada navrhla brutálne škrty v rozpočte na horizont 2020 Použili ste slova ako udržateľnosť, inteligentnosť, konkurencieschopnosť, možno aby ste odôvodnili tieto škrty, ale uvažuje sa, že 7. rámcový program každé investované euro pre, premenilo na 7 až 14 eur pridanej hodnoty pre priemysel a z dlhodobého hľadiska sa uvažuje o náraste 1% HDP a vytvorenie 1 milióna pracovných miest – a nárast 1% v exporte. Zdá sa, že inteligentnosť, udržateľnosť nechýba ani vo výskume a vo vývoji v Európe a preto je pre mňa nepochopiteľné a nepriateľné to, čo navrhla rada. A preto sa vás pýtam, súhlasíte s tým, pani ministerka, aby sme vlastne takto ustúpili od našej inovatívnej budúcnosti. Talianské predsedníctvo bude podporovať tieto škrty? Stačí jednoduchá odpoveď áno alebo nie? Um, Ďakujem pekne. EFDD a pán Dario Tamburalo, nech sa páči. Gentile ministro Gen- Pani ministerka Giannini, my všetci vieme, že investície vo vzdelávaní do univerzity a do výskumu sú špecifické sú, podmiňuje to rozvoj a prítomnosť krajiny, ale aj e, rozvoj a budúcnosť krajiny a realizáciu plnej demokracie. Jeden zo zakladateľov našej republiky e, to povedal. Žijeme v krajine, kde vzdelávanie už dávno a rodičia musia kupovať napríklad WC papier do škôl a veľmi často e, žiaci chodia do tried, ktoré nie sú dobre vybavené. Ak chceme vzdelávanie používať e, e, pre budúcnosť a tak ako to navrhuje Trojka, EIB a MMF, to, čo sa deje v Írsku, v Grécku, Taliansku či inde, aj oni by mali variť zasahovať do vzdelávania, do univerzitného priestoru a do výskumu a vývoja? Ďakujem pekne. Máme tu ešte troch rečníkov, ktorí sa hlásia o slovo. Takže dostane teraz slovo pán Telička. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani ministerka, ďakujem pekne za veľmi detailnú prezentáciu a veľké nadšenie, prajem vám veľa úspechov. Mám jeden komentár a potom skôr otázku, pokiaľ ide o tie veci, o ktoré ste hovorili Ide o revíziu stratégie do roku 2020, ktorá sa tak viac blíži. Bolo by zaujímavé sa dozvedieť, akým spôsobom vy ako predsedníctvo by ste chceli zrealizovať takúto revíziu. Totižto, ak by som to mal povedať tak nezaobalene, myslím si, že najväčší nedostatok stratégie do roku 2020 je to, že je to dokument, tak povedz ako nákopný zoznam o ktorom sa rokovalo, odsúhlasilo sa a vychádzalo z toho, že každý bude spokojný. Takže je to vlastne zoznam, ktorý obsahuje všetko, je tam malá, malé, malá prioritizácia. Takže to je môj názor na túto vec a ja by som sa vás chcel spýtať, ako by ste k tomu chceli pristupovať, aké sú vaše očakávania. A potom ešte druhá vec, pokiaľ túto tému hovorili sme o e, inováciách, komercializáciách a tak ďalej. Ten problém, ktorý má EÚ, pokiaľ ide o a financovanie inovácií, že to nemeriame. Totižto pred pár rokmi, keď som mal viac vlasov ako teraz, spolu s bývalým fínskym predsedom vlády sme hodnotili niektoré programy EÚ. A to, čo som tam zistil, je vlastne to, že e, to, čo potrebujeme, je vynaložiť finančné prostriedky a nemá žiadne problémy, žiadnu korupciu, podplácanie a tak ďalej. Ale v realite vlastne to nebolo merané a myslím si, že stále to nie je merané, pokiaľ ide o väčšinu programov, pokiaľ ide o dosiahnutie inovácií. Takže tu ide o to, aby sa navrhol určitý element, e, to, to by meral, čo je to inovácia, aby sa porovnal, či sa dosiahol ten cieľ rýchlejšie, keď sa vykonali tie investície a takto by sa dalo pristupovať potom aj tej stratégii EU do roku 2020. Nech sa páči. Mr. Borelli. Teraz mám Borelli. Grazie, presidente. Ministro Giannini. Ďakujem. Pani ministerka, pred vašim vystúpením v tejto sále sa hovorilo o konkurencie schopnosti hospodárskej súťaže. Niektorí hovorili o nekalej hospodárskej súťaži, ale skutočným problémom je, že my vždy nájdeme niekoho, ktorý je ochotný vytvárať a produkovať naše výrobky za nižšie náklady, pretože vždy budú chodobnejšie krajiny ako tie naše. Takže tajomstvom alebo trikom by malo byť, ako uchovať know-how v Európe a našu produkciu. To by bol asi trik, ktorý treba, alebo tú vec, ktorú treba podporovať. Chceme dosiahnuť ekonomický rozvoj, ale to znamená aj vzdelávanie školu, aby sme priblížili firmy školám. Keď hovoríme o tom, vždy myslíme na študentov, aby e, praxovali vo firmách, ale Pouvažujme tiež o tom, že aj firmy by mohli ísť do škôl a pomáhať e, e, pri vzdelávacích programoch, aby vysvetľovali e, mm, vo školstve to, čo je potrebné pre firmy a podnikateľské prostredie. Možno by sme potrebovali aj nejaký rozvíjať remeselný know-how, aby sme investovali aj do tohto a to by znamenalo mm, oživenie ekonomiky. V European Round Table ako vy vidíte alebo ako chcete zabezpečiť nezávislosť vedeckého výskumu od záujmov veľkých nadnárodných spoločností? Ďakujem pekne za toto vystúpenie. A teraz, pani ministerka, môžem vás požiadať, aby ste zareagovali vo forme odpovedí. Nech sa páči. At the end of the, the answer, try to do. Well, starting from the... Dobre, takže čo sa týka odpovedí, tak začal by som asi otázkou, ktorú položil pán Karinč. Som ďačná za vašu otázku. Je to ste všeobecná otázka, ale zameriava sa na veľmi dôležité témy podľa môjho názoru. Ide o, to tak som to správne pochopila, ako ste to mysleli, akým spôsobom môžeme zabezpečiť, aby Horizon 2020 bol skutočne efektívnym nástrojom, aby zlepšil konkurencieschopnosť, ako teda máme postupovať, aby sme tento veľký projekt spravili tak, aby pomohol akademické obci, ale nielným, ale aj členským štátom, všeobecnosti, aby pomohol celej spoločnosti v EÚ. Takže ja tu vidím dve také hlavné výzvy, ktoré sú na našom, našom programe. Po prvé ide o to, aby sme sa snažili tomuto projektu pristupovať interdisciplinárne. Totižto Horizont 2020 je konfrontovaný s tak, s tak povedať s veľkými výzvami, ktoré sa týkajú budúcnosti našej spoločnosti. Je to problém starnutia obyvateľstva, klimatické zmeny, migrácia. To nie je vôbec vnútroštátny problém, to je európsky problém. A potom sú tu ešte ďalšie veci. Takže ak chceme byť interdisciplinárni na tejto úrovni, tak to znamená, že musíme sa snažiť zlepšiť, povzbudzovať vnútroštátne výskumné programy, ktoré samozrejme sú interdisciplinárne. To je vlastne to, čo je prvé na mojom programe. A to sa týka aj moje, mojej práce v Taliansku. No a potom, pokiaľ ide o tú druhú vec, tu ide o to prepojenie s tou vašou otázkou, Ide o to, akým spôsobom by sme mohli lepšie prepojiť súkromný a verejný sektor, totiž to oni môžu spolupracovať, aby sa zaoberali týmito výzvami a dôležité využiť tú energia, ktorá je tam v dispozícii a ktorú teda pôsobí v ich oblasti. Takže ide o taký celkový rámec, v rámci ktorého sa môžeme pohybovať a je tu otázka, ktorá sa týka niektorých aspektov a čiastočne o tom hovorili viacerí rečníci. Ak sa nemýlim, bol to práve pán Debaker. No, kde je? A, ďakujem, áno, že vás vidím. Takže ide tu o tie podotázky, ktoré ste položili. Jedna z nich je v zásade tým smerom, ako som o tom hovorila, keď som sa snažila zodpovedať otázku pána Karinša. Pokiaľ ide o ten veľký nedostatok, veľkú priepasť, ktorú tu máme medzi EÚ a niektorými ďalšími aktérmi, hráčmi, ktorí sú skutočne veľmi aktívni vo svete mimo Európy, tak ďalšou dôležitou témou na našom programe a to aj z hľadiska budúcnosti, to znamená, že budúcej komisie, ale aj vášho parlamentu sa bude týkať toho, akým spôsobom sa majú porovnať tie veľké programy, európske programy s medzinárodnými. To znamená, že bude dôležité zlepšiť tie mechanizmy, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme prilákali k nám medzinárodné talenty, aby sme prilákali výskumníkov pochádzajúcich z iných štátov. To je jeden z nástrojov, ktoré máme k dispozícii. a to môžeme postupovať iste lepšie, ako sme postupovali v minulosti. A takto môžeme dosiahnuť ten cieľ, o ktorom ste hovorili. Pokiaľ ide o druhú otázku, ktorú položil pán Grobarčík. Dúfam, že som to povedala dobre. Áno, samozrejme, vzdelávanie, výborná téma, plne súhlasím s vami. Nespomínala som vzdelávanie, áno, nevenovalo som čas môjho príhovoru tejto téme, keďže to je iná kompetencia, o ktorej budem diskutovať v tejto budove, ale s iným výborom. Ale keď už môžem využiť túto príležitosť, túto vašu otázku. Ide o to, že máme tu výskum, inovácie a vzdelávanie. V zásade sú to rozličné strany tej istej mince, to znamená, že musíme tu mať projekty, rozvíjať nové modely, ktoré sa budú týkať aj vzdelávania. A to je aj odpoveď na ten závažný problém, ktorý tu máme, čo sa týka nezávislosti pre všetkým mladých ľudí. Budem odpovedať po taliansky na otázku pána Robu či škrty v rozpočte, ku ktorým práve došlo, či je to chybov alebo nie. Samozrejme, úlohou mm, predsedníctva tá naša úloha, pozícia musí byť neutrálna, musí len brať aj toho, k čomu a ktoré sú výsledkom rokovania. Ak mi robíte túto, kladete túto otázku, v inom stanovisku či v inej pozícii ministerky výskumu, tak ako aj spovedal predseda Buzek, ja ako výskumnička a profesore, ja si myslím, že by sme mali ísť smerom investovať významným spôsobom do investícií a výskumu. Talianskí kolegovia Tamburano a Borelli vzdelávanie ako strategické východisko. Samozrejme, to tak je. A čím ďalej, tým viacej vo všetkých e, európskych krajinách talianské záležitosti. Ja s radosťou o nich budem diskutovať na inej pôde, nie na tejto. Ale v každom prípade je významné pre EÚ tie, tie dve položky v rozpočte, ktoré boli zvýšené Jediné dve položky, ktoré boli zvýšené, tak to bol práve Horizont 2020, kde je výskum a inovácie a Erasmus+, kde sa týka, kde ide hlavne o mobilitu vo vzdelávaní, tak ja si myslím, že to by bola adekvátna odpoveď a je to aj odpoveď parlamentu. Pán Borelli hovorí o školstve a vzdelávaní a pýta sa ma, aký by mohol byť nástroj, aby sme zabránili tomu, aby e, tu nebola hegemónia veľkých e, skupín a lobby, aby nezohrávali prioritnú úlohu. Ja si úprimne myslím, že návrh e, korektného modelu spolufinancovania súkromného aj verejného tie joint initiative alebo technologické iniciatívy, kde ide vlastne o to kofinancovanie 50 na 50, myslím, že ide o 12 miliárd, tak to je tá očakávaná odpoveď. Nepočujeme, pani ministerku, bola prerušená. To môže byť model, teda tým financovaním PP súkromno e, verejným. Uh, e, by... No a potom tá posledná otázka, e, tu položil pán Telička, ak som teda to správne pochopila. Ide o to, ako dobrým spôsobom merať inovácie. Ste sa pýtali na to, ako môžeme merať výsledky inovácie nad rámec tých zozna, tento zoznamu priorít. Samozrejme vieme, aké sú naše priority nielen v rámci tohoto semestra, ale vo všeobecnosti, keď sa zaoberáme týmito témami v Európe, myslím si, že pokiaľ ide oblasť výskumu, tak tam už uplatňujeme dobré nástroje, ktoré sa týkajú meranie výsledkov inovácií. Myslím si, že tento model môžeme uplatňovať. A tak napríklad, keď máte nejaký medzinárodný výbor, ktorý e, môže hodnotiť výsledky na základe medzinárodných benchmarkov, čo môže dosiahnuť e, výskum a výskumníci v rámci spolupráce. Tu ide o tú kombináciu projektu, ehm, toho popisu projektu a výsledkov projektov a to súladu. Myslím si, že je to dobrý spôsob, ako to merať, aby ste teraz mali nejakú aspoň hrubú predstavu o tom, čo znamená inovácia z hľadiska rozvoja európskej spoločnosti. že bola položená doplňujúca otázka, ktorú nebolo počuť. Ja už som v rámci môjho príhovoru spomenula to, že z hľadiska talianského predsedníctva je pre nás prioritou zabezpečiť rýchlu revíziu stratégie EÚ do roku 2020. To hlavné zameranie sa bude týkať kombinácie, skutočné kombinácie medzi vnútroštátnymi stratégiami, vnútroštátnymi výskumnými plánmi a potom tam pôjde o európsky rámec. Nebude sa to týkať iba horizontu 2020, ale pôjde o štrukturálne fondy, ktoré znamenajú veľmi, alebo poskytujú e, veľmi dôležité usmernenia a ktoré poskytujú veľké finančné objemy pre kohéziu, sociálnu kohéziu a niektoré ďalšie témy, ktoré som sa snažil načrtnúť počas môjho príhovoru. For... Ďakujem pekne pani ministerka za poskytnuté odpovede, ako aj za diskusiu, ktorú ste viedli s našim výborom. Samozrejme vám prajeme veľa úspechov počas najbližších 4 mesiacov. Nie je to veľa času Máte pred sebou veľa práce. A ako každý iný výbor, ktorý má svoje zodpovednosť, my zodpovedný za výskum, inovácie a aj vesmírny výskum. Teším sa na spoluprácu s talianským predsedníctvom. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme venovali pozornosť financovaniu vo všetkých oblastiach, ktoré tu ste prezentovali. My sme to zohľadnili v rámci našej diskusí na výbore, ako aj v rámci talianského predsedníctva. Ďakujem pekne za to, že ste strávili s nami tento čas. Ďakujem pekne za všetky odpovede na otázky a za vaše vyjadrenie. Ďakujem pekne, pani ministerka, prajem veľa úspechov do budúcnosti. Uh, well, thank you. Eh, dear friends, dear colleagues. Kolegyne, kolegovia, poďme teraz k poslednému bodu, bod rôzne. Takže bod rôzne, hlási sa niekto, zdá sa, že nie. To znamená, že budúce zasadnutia, veľmi dôležité, 24. septembra od 9, 9 do 12.30, 15 do 18.30 v Bruseli a 25. septembra od 9. do 12.30, od 15. do 18.30. Takže uvidíme, či to bude trvať dlhšie ako teraz. Zdá sa, že budeme mať čoraz viac práce, čoraz dlhšie sadnutia. Ďakujem pekne za spoluprácu, vidíme sa o niekoľko týždňov na našom výbore. Ale v Európskom parlamente sa budeme stále stretávať, neustále. Ďakujem pekne.